May I ask you to seat, please? Poprosím vás, aby ste sa usadili, dámy a páni. Usadte sa, aby sme mohli začať s našim vypočutím. Ďakujem. Dear colleague. Drahé kolegyne a kolegovia, Chcela by som veľmi vrale privítať pána Valdisa Dombrovskisa, výkonného e, podpredsedu a komisára dezignovaného pre ekonomiku, ktorý, ktorá pracuje pre ľudí. To je názov jeho e, portfólia a na tomto stretnutí budem s veľkou radosťou spolupredsedať s pani Duriš Nicholsonovou. A e, tiež tu chcem privítať kolegov z výboru pre rozpočet. E, predtým, než sa pustíme do nášho vypočutia, by som chcela pripomenúť, že v zmysle usmernení pre schvalovanie e, členov komisie, čo je príloha 7 k rokovaciemu poriadku, parlament hodnotí dezignovaných komisárov na základe ich všeobecnej kompetencie európskeho zaujatia a osobnej nezávislosti a tiež hodnotí znalosť v ich príslušnom portfóliu a ich komunikačné schopnosti. A tiež chcem pripomenúť, že ešte pred týmto vypočutím výkonný podpredseda komisie a dezignovaný komisár odpovedal písomne na prípravný dotazník a tieto písomné odpovede boli sprístupnené všetkým poslankyňam a poslancom vo všetkých jazykoch. A záverom ešte chcem povedať, že výbor pre právne záležitosti nevznesol žiadne výhrady k, k konaniu tohto vypočutia. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani Tinagli, ja by som tiež chcela veľmi vralo privítať pána Dombrovsky sa na tomto našom vypočutí a chcela by som vám, kolegyňam, kolegom, priblížiť postup dnešného konania. Takže v prvom rade by sme dali priestor pánu, pánovi Dombrovskisovi na jeho vyjadrenie, ktoré by nemalo trvať dlhšie než 15 minút. Následne by sme dali priestor 25 poslankyňom a poslancom na položenie otázok v dvoch kolách, pričom prvé kolo bude pozostávať zo siedmých otázok, ktoré položia predstavitelia politických skupín v Európskom parlamente a druhé kolo, to bude 18 otázok, bude závisieť od všeobecnej distribúcie otázok medzi politické skupiny, vrátane e, zástupcov e, zo skupiny nezaradených. Táto diskusia bude delená na sloty po 5 minút, pričom v každom najprv bude položená otázka, na ktorú bude priestor 1 minúta, odpoveď bude mať vyhradené 2 minúty a následná otázka a následná odpoveď po 1 minúte. Takže to budú tie 5-minútové bloky na každú otázku. Po tejto diskusii pán Dombrovský bude mať priestor v trvaní 5 minút na záverečné vyjadrenie. A ja by som teraz chcela poprosiť všetkých, ktorí plánujú prehovoriť, aby dodržali časový limit, aby sme mali priestor pre každého, aby každý rečník e, mal pozornosť rovnako ako ostatní, ako iste viete. My dve, ako spolupredsedničky, nebudeme mať žiadny problém vás prerušiť, takže e, naplánujte si, čo chcete povedať tak, aby ste to stihli vo vyhradenom čase tlmočeniu. To bude k dispozícii vo všetkých 23 jazykoch. E, Týmto sa snažíme zohľadniť jazykovú rôznorodosť našej snemovne. Avšak chcela by som pripomenúť všetkým rečničkám a rečníkom, že bez ohľadu na to, akým jazykom sa rozhodnete hovoriť, budete tlmočení. Takže poprosím vás, nehovorte príliš rýchlo, aby e, to, čo chcete povedať, prešlo aj do ostatných rečí. Záverom chcem ešte povedať, že táto rozpráva bude streamovaná naživo na internetovom eh, na, na internetovom webe parlamentu a tiež sa bude vykonávať videozáznam, ktorý bude k dispozícii tiež na webe parlamentu. A teraz sa môžeme pustiť do samotného vypočutia. Eh, ďakujem veľmi pekne, pán Dombrovský. Teraz máte priestor na svoju prezentáciu v trvaní maximálne 15 minút. Zatiaľ bez mikrofónu. Vážené e, poslankyňa a poslanci Európskeho parlamentu. V prvom rade by som chcel poďakovať za túto príležitosť e, pred vami dnes predstúpiť a priblížiť aktivity, ktoré sme si naplánovali na ďalších 5 rokov v oblasti európskeho hospodárstva pre ľudí. Počas uplynulých 5 rokov som bol podpredsedom Európskej komisie a úzko som s Európskym parlamentom spolupracoval. Bol som zvolený do Európskeho parlamentu v troch volebných obdobiach a preto e, považujem spoluprácu s Európskym parlamentom za absolútne evidentnú a dôležitú súčasť mojej práce. Tento rok e, slávime v Lotyšsku 15 rokov od vstupu do Európskej únie a 5 rokov od vstupu do eurozóny. A počas môjho pôsobenia e, v stoličke ministra financí som sa aktívne snažil o integráciu Lotyšska do Európskej únie a tiež som bol premiérom našej krajiny kde som mal na starosti práve vstup našej krajiny do eurozóny. Moja práca tak v lotišskej vláde, ako aj v európskych inštitúciách, len posilňala moje presvedčenie, že spolu dokážeme viac než jednotlivo a domnievam sa, že silná a stabilná Európska únia je tiež e, prínosná pre úspešný rozvoj v členských štátoch. A to by som chcel citovať e, známeho lotišského e, básnika Janisa Rajnisa, ktorý povedal, že tí, ktorí stoja pred veľkými výzvami, um, zvládnu všetky tieto zmeny e, úspešne. My máme pred sebou takéto veľké zmeny v podobe digitálnej a klimaticky neutrálnej ekonomiky a e, výzvy udržania európskeho, unikátneho európskeho sociálneho trhového modelu. A teraz budem pokračovať e, po anglicky. My, keď si e, pozrieme, ako vyzerá dnešný svet, e, tak e, už nemôžeme predpokladať, že len na základe ekonomického a sociálneho pokroku a na základe demokratických hodnôt a medzinárodnej spolupráce a integrovanejších trhov dosiahneme stály rast. A tá naša cesta nebude mať žiadne zákruty. Svet je multipolárny, je v ňom viac neistoty, aj konfrontácií. Pnutie v obchodnej oblasti eskaluje, a to ohrozuje e, globálnu ekonomiku. V Európe zatiaľ Brexit a zvlášť jeho scenár bez dohody môže spôsobiť e, ďalšie veľké škody. A okrem toho máme pred sebou širšie výzvy, z ktorých jednou je práve klíma. My by sme preto mali vystupňovať naše snahy a zmierňovať dopady týchto zmien a budeme musieť na tomto začať pracovať teraz. Nové technológie zároveň menia spôsob, akým žijeme a pracujeme a aby sme dokázali byť konkurencieschopní e, na svetovej scéne, budeme sa musieť stať e, v Európe lídrami v digitalizácii a inovatívnych technológiách. A zároveň tu máme demografické zmeny a starnúcu populáciu, čo znamená, že musíme prispôsobiť štruktúru našich pracovných trhov a, a systémov sociálnej ochrany. A všetky tieto zmeny povedú k veľkej zmene, k, k veľkej transformácii v našom hospodárstve aj v spoločnostiach budú vyžadovať e, tú správnu odozvu e, od nás z tej politickej úrovne. A nebudeme môcť veci robiť tak ako v minulosti, pretože prosperita a, a ten náš sociálno-trhový model e, sú momentálne ohrozené, ak neurobíme nič. A to, ako zvládneme tento prechod, ovplyvní životy Európanov na mnoho rokov dopredu. A ja som presvedčený, že k tomu, aby sme to zvládli dobre, môžem prispieť aj ja v mojich nasledujúcich 5 rokoch. A teraz chcem povedať ako. V prvom rade chceme posilniť európsku suverenitu práve v tejto chvíli, kedy narastá akási globálna neistota. Potom by som chcel e, sa snažiť o to, aby naše hospodárske a priemyselné politiky podporovali transformáciu v ekologickej oblasti aj v digitálnej E, oblasti. Naše sociálne politiky musia sprevádzať tieto transformácie tak, aby naša spoločnosť bola inkluzívnejšia. Vážené poslankyne a poslanci, ekonomika Európskej únie je vo svete ešte stále veľkým hráčom a našim najväčším prínosom je práve spoločný trh, kde máme viac ako 500 miliónov spotrebiteľov, 22 miliónov podnikov a HDP presahujúce 15 biliónov eur. Mena euro sa e, stala úspešnou menou, je druhou najväčšou menou po, e, po americkom doláre, e, v ktorej si jednotlivci a firmy a štáty ukladajú svoje rezervia. My tým, že sme vytvorili hospodárskú a menovú úniu, sme sa stali spolu silnejšími. Ale hoci eurozóna zostáva otvorená a sú krajiny ako Bulharsko a Chorvátsko, ktoré do nej chcú vstúpiť, musíme e, ju chrániť a musíme využiť e, politickú a ekonomickú váhu na to, aby sme euro presadili ďalej. A tu by som chcel e, vo svojej funkcii posilňovať našu schopnosť konať nezávisle, pretože chceme byť silným a nezávislým ekonomickým hráčom a stanovovať medzinárodné pravidlá a stavať sa proti tomu trendu regionalizácie vo svete. Chceme prehlbiť hospodársko-menovú úniu a tu treba povedať, že európska suverenita je podporená silnými e, národnými ekonomikami, ktoré budú musieť absolvovať určité reformy, aby držali krok s prebiehajúcou transformáciou, ale práve takéto silné ekonomiky e, vybudujú rezervy e, v dobrých časoch pre prípad toho, že príde k ekonomickému spomaleniu. Toto je cieľ nových finančných pravidel, ktoré sú piliermi paktu stability a rastu. A tu treba E, tiež povedať, že tie pravidlá sa e, komplikujú a my musíme, my musíme odviesť veľmi e, dôležitú prácu a diskusiu na tom, aby sme ich zjednodušili. Európska suverenita tiež vyžaduje to, aby eurozóna mala finančnú váhu, aby sa vedela postaviť krízam a znamená to, že musíme reformovať európsky mechanizmus stability aj rozpočtové nástroje, ku ktorým už komisia pred, predložila príslušné právne návrhy a legislatívne návrhy. A tu chceme tiež budovať e, alebo dobudovať systém poistenia e, proti nezamestnanosti a e, musíme využiť práve túto našu ekonomickú suverenitu na vybudovanie silného finančného systému. Chceme pokračovať v budovaní bankovej únie a únie kapitálových trhov, pričom bankový trh je o mnoho silnejší, než keď som nastúpil do funkcie v roku 2014. Banková únia tie banky e, majú lepšiu kapitalizáciu, sú odolnejšia. Banková únia je už e, na prahu dokončenia. My musíme jednoducho napríklad zabezpečiť aj to, aby systém ochrany vkladov Európanov bol dostatočne odolný. A tu chcem ešte povedať, že malé a stredne veľké podniky sú chrbticou e, našej ekonomiky, pretože ich inovatívna schopnosť a talent sú absolútne nezameniteľnou hodnotou E, ktorá podporuje európsku ekonomickú suverenitu, ale príliš často, ak tieto firmy chcú rásť, odchádzajú do zahraničia. Prečo e, tie najúspešnejšie firmy odchádzajú? Jedným z dôvodov je, že e, sa im tu ťažko získava financovanie na slobodnom finančnom trhu a preto potrebujeme úniu kapitálových trhov. A nová komisia navrhne nový fond, ktorý bude zameraný práve na to, aby pomohol malým a stredne veľkým firmám rásť a vstupovať na kapitálové trhy a získavať tam prostriedky. A spolu s našimi eh, kolegyňami a kolegami v komisii sa budem snažiť navrhovať stratégiu tak, aby sme pomohli malým a stredným veľkým firmám bojovať s výzvami súvisiacimi s ekologickou transformáciou, digitalizáciou a meniacimi sa systémami obchodovania. Eh, naša európska suverenita tiež eh, predstavuje, alebo teda zahrňa prevzatie zodpovednosti za integritu nášho finančného sektora novozvolená predsednička komisie von der Leyen mi zverila boj proti e, praniu špinavých peňazí a ja chcem e, veľmi seriózne začať e, spolupracovať s našimi európskymi aj medzinárodnými partnermi, pretože my potrebujeme posilniť dohľad aj vynúcovanie zákona a to bez ohľadu na hranice. Ja mám pocit, že špecifické e, úlohy na boj proti praniu špinavých peňazí a ich koordinácia majú zmysel na úrovni Európskej únie a zasluhujú si vytvorenie príslušného orgánu. Takže vážené poslanky a poslanci, moje, môj druhý cieľ e, bude spočívať v tom, aby naše e, daňové, ekonomické a finančné politiky podporovali zelenú a digitálnu transformáciu. Ako iste viete, maj, moji kolegovia Franz Timmermans a Margrethe Vestager budú mať na starosti manažovanie týchto dvoch oblastí a ja sa teším na spoluprácu s nimi. Aby sme zvládli prechod na klimaticky neutrálnu ekonomiku, vyžadujú sa v Európe obrovské investície na úrovni biliónov eur v nasledujúcich desaťročiach. My budeme na tieto investície musieť využiť tak verejné, ako aj, ako, ako aj súkromné prostriedky. A na to, aby sme stimulovali tieto súkromné investície, budeme chcieť vytvoriť e, regulačné stimuly e, tak, aby sme ten európsky rozpočet pákovým efektom využili čo najefektívnejšie. Na tej strane regulácie Európska únia e, bola prvou, prvým regiónom, ktorý zaviedol tvrdé pravidlá o udržateľných financiách a tu teraz zostáva na nás, aby sme schválili jednotný európsky systém klasifikácie, respektíve taxonómie, e, ktorý by hovoril o tom, čo je a čo nie je udržateľné v finančnej oblasti. Paralelne e, chceme budovať náš investičný plán pre Európu a podporovať napríklad štandardy pre Um, pre zelené investície a ako uh, nálepku investícia. Spolu s mojimi kolegami vytvorím uh, investičný plán pre udržateľnú Európu, ktorým môžeme odomknúť 1 bilión eur vo forme udržateľných investícií v následujúcom E, a Tu chcem tiež spolupracovať s Európskou investičnou bankou a transformovať ju na klimatickú banku. Od roku 2025 e, chceme, aby polovica celého financovania išla na opatrenia súvisiace s klímou. Vážené poslankyňa a poslanci, Európa bola globálnym hráčom mnoho ročí. Aby sme si zachovali toto, túto vedúcu pozíciu, potrebujeme zachovať našu silnú produktivitu a konkurencieschopnosť a e, riešiť mnohé výzvy, ktoré pred nami stojí. A preto chcem spolupracovať s kolegami a kolegami v komisii, aby sme rozvíjali prostredníctvom dlhodobej stratégie e, našu e, priemyselnú silu. A tu má veľmi dôležitú úlohu obchodná politika, ktorá môže podporovať širšie ciele z hľadiska ekonomiky, technológií, zelenej transformácie a udržateľnosti pracovnoprávnych úprav. Európska únia je najväčším dovozcom aj vývozcom a ak chceme zostať aj tou silou, ktorá stanovuje globálne štandardy, musíme naďalej uplatňovať otvorenú a spravodlivú agendu v oblasti obchodu. A toto osobitne platí pre napredovanie nových technológií. V oblasti financií napríklad majú obrovský potenciál tým, že dávajú spotrebiteľom rýchlejšie a lepší prístup k financiám, a tu by som chcel navrhnúť novú stratégiu pre Európu, aby sme maximálne využili tzv. fintech, aby sme dokázali v tejto oblasti konkurovať globálne. Okamžité platby sú veľmi dobrým príkladom. A zároveň musíme riešiť rizika, ako je nespravodlivá hospodárska súťaž, kybernetická bezpečnosť a ohrozovanie finančnej stability. Európa napríklad potrebuje spoločný prístup ku kryptoaktívam, ako je Libra. A ja navrhujem Libra ako, nie ako britská Libra, ale Libra ako systém LIBRA. A navrhujem novú legislatívu v tejto oblasti. Vážené poslanky a poslanci, zelená digitálna transformácia môže uspieť len, ak bude vnímaná občanmi ako sociálne spravodlivá. A toto nebude E, toto sa nestane automaticky. A preto môjim tretím cieľom počas môjho funkčného obdobia je zabezpečiť, aby naše sociálne politiky, ktoré budú sprevádzať tieto transformácie, boli spravodlivé. Takýmto spôsobom chceme zlepšiť život ľudí a chceme zabezpečiť, aby nikto nezostal na okraji spoločnosti. A predstavíme preto akčný plán pre implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv účinne v celej Európskej únii. Chceme na začiatku e, prísť s, so zacielenými legislatívnymi návrhmi, vrátane určitého rámca pre minimálnu mzdu. A chceme pokračovať v budovaní a rozvíjanie európskeho semestra, pretože tieto sociálne ohľady už teraz predstavujú polovicu našich odporúčaní špecifických pre krajiny a ja chcem toto zameranie ponechať v našom ekonomickom e, vládnutí aj v budúcnosti. Budeme sa snažiť integrovať e, ciele udržateľného rozvoja OSN do, semest- do cieľov semestra, tak by sme podporili inkluzívny a udržateľný rast. Ale, a počas tohto nášho mandátu sme znovu, e, znovu rozbehli sociálny dialog v Európskej únii a e, chceme plne zaangažovať sociálnych partnerov, čo je absolútne nevyhnutné pre digitálnu a zelenú transformáciu a rozvíjanie Európskeho piliera sociálnych práv. Však udržateľný a inkluzívny rast je tiež o tom, aby sme zabezpečili ekonomickú konvergenciu a koheziu európskych regiónov a tu môžu pomôcť práve štruktúrne fondy e, pri dosahovaní tých ekologických a inovatívnych cieľov, e, zabezpečiť zvyšovanie kvalifikácie a celoživotného vzdelávania občanov. A my chceme podporiť e, ľudí a regióny, ktorých sa dotkne zelená transformácia najviac prostredníctvom nového fondu pre spravodlivú transformáciu, Just Transition Fund. A jedna posledná vec, bez spravodlivého zdanenia nemož, nemožno uvažovať o sociálnej spravodlivosti a preto táto komisia chce zaviesť e, záväzné reformy e, týkajúce sa spravodlivého zdanenia. E, ja som s takýmito návrhmi prišiel už počas môjho predchádzajúceho funkčného obdobia. Ich súčasťou bolo napríklad vykazovanie po jednotlivých krajinách. Tu musíme zabezpečiť efektívne zdanenie nadnárodných spoločností, tak aby občania a MSP nemuseli znášať nespravodlivé daňové bremeno. Vážené poslankyne a poslanci, ako člena podpredseda Európskej komisie som vždy pracoval kolegiálne a toto bude, aj pokračovať, toto bude pokračovať aj v nasledujúcom eh, funkčnom období. V uplynulých 5 rokoch som tiež, myslím, eh, eh, spolupracoval veľmi úzko s Európskym parlamentom a ak budem mať vašu dôveru, tak chcem, aby toto plodné partnerstvo pokračovalo, pretože Európska únia a svet stoja na Prahu na jednej z najväčších transformácií v histórii a našim cieľom je to isté, čo v minulosti vybudovať hospodárstvo, ktoré bude fungovať pre občanov. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a teším sa na vaše otázky. Many thanks, Mr. Dom- Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Dobrovský. No a teraz otvoríme prvé kolo otázok. Slovo dostanú zástupcovia siedmých politických skupín. Ako prvý Dostane slovo pán Karás v mene EPP, vážená pani predsednička, vážený pán podpredseda Dombrovský sen. Ďakujem veľmi pekne za e, vaše jasné, úvorné slova. E, stabilita, rast, pracovné miesta, investície, to všetko je veľmi kľúčové, tak aby sme mali e, pre implementáciu globálnych štandardov, ale súčasne zohľadnili európske špecifika a osobitosti. No a na to, aby sme posilnili princíp proporcionality, ako budete pristupovať k tejto potrebe vo všeobecnosti aj konkrétne, čo sa týka uh, tretieho balíčka. No a ako zaistíte ochranu investícií do EÚ, uh, prijatí investičných dohôd uh, kvôli E, príslušnému rozsudku Európskeho súdneho dvora podporíte legislatívnymi návrhmi vytvorenie neutrálnej platformy e, na riešenie a mechanizmus riešenia sporov, ktorý nebude pod rozhodujúcou právomocou jedného alebo individuálneho členského štátu? E, Vážený pán Karas, ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. Takže najskôr k medzinárodnému medzinárodným rovnakým podmienkam a, a práci na nariadeniach. Takže poprvé, naozaj, z globálnej finančnej a hospodárskej krízy sme sa naučili, že financie sú globálne a preto aj finančné nariadenie si vyžaduje e, koordinovanú medzinárodnú reakciu. No a to bolo súčasťou práce v kontexte Bazilejského výboru. EÚ implementovala a implementuje reformy Bazilejského výboru, ktoré boli doteraz predložené. A ako dnes vidíme, tak banky sú lepšie e, vybavené kapitálom, majú vyššiu likviditu a my sme stále e, my stále sme zavázaní multilateralizmu a medzinárodnej spolupráci. No a v tomto duchu pristupujeme k tejto otázke tak, aby boli implementované všetky kľúčové momenty poručenia bazilejského výboru. Tak ako povedal bazilejský výbor, tak implementácie dokončenia bazileja nebude viesť k zvýšeniu, našemu zvýšeniu kapitálových požiadaviek ehm, do roku 2027. 2027 je dôležitá lehota, budeme to plne využívať a tiež požadujeme eh, do, dopadové štúdie príslušných e, orgánov. No a ďalší krok bude, bude verejná konzultácia k vašej druhej otázke, rozsudok Achmea a tie tzv. vnútroeurópske bilaterálne investičné dohody, tak e, áno, budeme to musieť uzavrieť e, skutočne a snažíme sa hľadať spôsoby, ako ďalej zlepšiť investičné prostredie a ochranu investícií v kontexte EÚ. Do, doplňujúca otázka. Ďakujem pekne, pani predsednička. Po druhé, viete, že náš bankový sektor je iný ako sek- bankový sektor v USA a tiež naše hospodárstvo je iné. Mm, mm, mm, to je veľmi dôležité vedieť a budete podporovať a naďalej malé a stredné podniky a podporný faktor pre malé a stredné podniky a tiež rôzne bankové sektory v EÚ. Po druhé, ako sa budete snažiť zaistiť, aby záujem e, krajín, ktoré záujmy krajín, ktoré nemajú euro, bol zhodnotený vo vašom portfóliu napríklad tým, že sa budete venovať a novej reforme, ktorá e, reformný podporný program a euro, euro rozpočet. No dobré takže k tej prvej otázke samozrejme pri implementácii Bazileja 3 budeme musieť zohľadniť európske špecifika. No a preto teraz vykonávame podrobné vyhodnotenie dopadov a vedieme komplexné verejné konzultácie na to, aby sme zohľadnili špecifiká Európy, no a čo sa týka vaše otázky k faktoru podporujúcemu malé a stredné podniky, tak sme rozšírili počas tohto mandátu a budeme aj naďalej podporovať faktor podporujúci malé a stredné podniky. Ďalej, čo sa týka otázky o vzťahoch medzi krajinami eurozóny a krajinami mimo eurozóny, hlavne rozpočtový nástroj pre schopnosť a konvergenciu, tak momentálne sa snažíme nájsť vyvážený prístup, tak aby krajiny mimo eurozóny sme mali k dispozícii nástroj na realizáciu reforiem, čo, ktorý bude, som smýle podobný, pre krajiny eurozóny. Ďakujem pekne. Silva Pereira za SAD. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán Dobrovský, sa srdečne vás vítam vy budete mať eh, zodpovednosti, koordinácia, koordináciu reformy a zameranie európskej eh, hospodárstva, hlavne európsky semester. Samozrejme, my sme radi, eh, že eh, Európsky parlament, alebo dúfam, že Európsky parlament bude mať a eh, silný hlas a, sa posilní sociálna dimenzia európskeho semestra, konkrétne sociálny pilier, a že bude, bude podporovať dosiahnutie Ehm, cieľov udržateľného rozvoja. No a moja otázka znie, ako presne to urobíte? Budeme, budú stanovené nejaké konkrétne ciele o sociálnych a environmentálnych politikách. Môžeme čakať záväzné ustanovenia na to, aby sa podporili udržateľné investície a udržateľné, alebo cieľe udržateľného rozvoja, ktoré budú také záväzné ako tie pre deficit a dlh zadlženie, alebo to bude len taká zanedbateľná malá dimenzia európskeho semestra. Áno, ja ďakujem veľmi pekne za vaše otázky k otázke cieľov udržateľného rozvoja v rámci európskeho semestra. Naozaj, no cieľom našej koordinácie hospodárskej politiky je docieliť udržateľný hospodársky rast. No a ako som povedal už na úvod, budeme sa sústrediť na hospodárske, sociálne a udržateľné otázky alebo otázky udržateľnosti. No a to je jeden z možností dosiahnuť cieľov udržateľného rozvoja. Budeme sa sústrediť na environmentálnu udržateľnosť a sociálnu inkluzivitu eh, v analýzach, ako aj v politických odporúčaniach. A vykonávať pravidelný monitoring pokroku k cieľom udržateľného rozvoja v rámci semestra. Rovnako predložíme eh, systémové eh, Eh, opatrenia a návrhy, eh, ktoré súvisia s udateľným rozvojom vo všetkých eh, politických sektoroch a rovnako, keď budeme klasť dôrazť na národné investície, tak sa budeme sústrediť na udržateľnosť a tiež na budovanie lepšieho prepojenia európskeho semestra a európskeho, európskych štrukturálnych a investičných fondov. A keď sa hovorí o záväzných ustanoveniach v rámci európskeho semestra. Ako iste viete, máme, mikro, máme postup pre mikroekonomické nerovnováhy, takže sme udržateľnosť napojiť do, toto, do tohto, ale tiež máme záväzné ciele udržateľnosti, napríklad ciele redukcie emisí v iných politikách, ako napríklad Energetická únia, a tiež naše záväzky k implementácii Parížskej dohody. Takže to treba vnímať tiež v kontexte iných politík, ktoré budú predložené v kontexte zelenej transformácie. Doplňujúca otázka. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vaše otázky. Jedna z najväčších víziev z hľadiska ekonomického riadenia a správy bude reakcia na súčasné spomalenie ekonomiky. Európska centrálna banka žiada zmenu fiskálnej politiky a aby mal, mohli využívať fiskálny priestor do, dostupný vo viacerých krajinách. A otázka je, súhlasíte s pánom Dragim a pani Lagardovou o potrebe stretovejšej fiskálnej politiky. No a podporíte pakt rastu a stability na to, aby ste podporili zlaté pravidlo na podporu verejných a štátnych investícií, tak ako to navrhuje Európska fiskálna rada? Áno, ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. Poprvé, iste čo sa týka vyjadrení Európskej centrálnej banky k reakciám na spomalenie európskej ekonomiky, tak je jasné, že musíme reagovať tiež cestou fiskálnej politiky. Takže áno, súhlasím s týmto vyjadrením. No a v nadchádzajúcich dňoch sa rozbehne politická debata na rade ECOFIN a Euroskupine, aby sa hovorilo o správnej reakcii a odpovedi. Ako viete, v minulosti sme eh, kladli dôraz na agregovaný a fiskálny stav eurozóny. No a v tomto kontexte fiskálnych pravidel EÚ, tak samozrejme my môžeme prácu Európskej fiskálnej rady o benchmarkoch pre výdavky a medzené zlaté pravidlo to môže byť východisko našich úvah o tom, čo bude dôležité pri do budúcnosti. Rovnako potrebujeme dosiahnuť veľký konsenzus na prispôsobenie zjednodušenia našich fiskálnych pravidel. Ďakujem pekne. Teraz Luisa Garikano z Renew Europe. Ďakujem pekne, pán Dobrovský. Ja som veľmi rád že sme si mohli vypočuť a vaše názory na to, čo treba urobiť. Mario Draghi tu bol pred pár týždňami, vystúpil na pôde nášho výboru a on dal 12-mesačný 12-mesačnú lehotu na finalizáciu bankovej únie. On povedal, že to toľko ešte potrebujú a to musíme skutočne zrealizovať, pretože opätovne čelíme možnosti hospodárskej krízy a neurobili sme čo je nevyhnutné na to, aby sme predišli dokázali predchádzať situácii z roku 2012. No a to je kľúčom k finalizácii bankovej únie. A zatiaľ sme neurobili, čo je potrebné. Dôkazom toho je, že banková únia je práve opačným smerom cezhraničné, cezhraničné úvery, penetrácia banka, a jurisdikcia. Vidíme, že to ide opačne, keď sa pozeráme na niektoré banky v Európe. No a takže čo tu chýba? celkom jasne. Spoločná ochrana vkladov, čo je návrh, ktorý ste nedávno preškodili a pred, pred, predložili. Rezolúcia likvidity. Potrebujeme bezpečné aktíva pre eurozónu a to sú dôležité veci, ktoré sme neurobili. A, a hm, budete vy predsedzovať ďalej tieto reformy, pán podpredseda, budete spolupracovať s parlamentom na ich dosahovaní? Áno, ďakujem veľmi pekne za túto otázku no naozaj finalizácia bankovej únie bude e, prioritou e, práce Európskej komisie. Máme dva piliere bankovej únie, ktoré už fungujú. A to je jednotný dohľad a jednotné riešenie sporov. Takže z hľadiska komisie my budeme ďalej pracovať na otvorených otázkach a budeme hľadať východiska súčasnej patovej situácie IDIS na rade a rovnako v Európskom parlamente. A dúfame, že v tomto kontexte dosiahneme pozitívne výsledky, ktoré priniesie skupina na vysokej úrovni, ktorú vytvorila Rada a rovnako obnovené snahy v Európskom parlamente. A radi, podporí, radi to podporíme tým, že zavedieme nové elementy na určite vyskúsiť ďalšie elementy v bankovej únii a zda Európskeho fondu. Myslím, že tam dosahujeme pokrok. No a v kontexte uznesenia vybudovanie takých narazníkových zón MRL, to je dôležité, likvidita a riešenie sporov, je to dôležité, to je jedna z lekcií, ktorú sme sa naučili v BRD, takže musíme nájsť otázku a riešenie otázky likvidity a riešenia sporov. Tu budeme spolupracovať s Európskou centrálnou bankou. Ako viete, bezpečné aktíva, tak komisia predložila návrh k, k štátnym bankovým cenným papierom no a my sa budeme snažiť. Bohužiaľ táto diskusia trochu zanikla my sa mu budeme snažiť oživiť. Teda nejaká doplňujúca otázka. Áno, ďakujem pekne, pán Dobrovský sa. Hmm. najhoršia situácia, ktorú som kedy videl, ne, nedávno bola v rámci legislatívy o pranie špinavých peňazí. Komisia a Európsky bankový úrad nástroji pokračujú. Verejnosť to vníma veľmi, veľmi citlivo, ideme panamské dokumenty, daňové podvody, daňové raje, a takže zaviažete sa a predložíte na návrh na vytvorenie jednotného mechanizmu pre finančné informácie e, s účinnou jurisdikciou, tak aby sme mohli bojovať proti praniu špinavých peňazí a finančným, finančným e, finančnej trestnej činnosti v rámci prvých 100 dní vášho mandátu. Ďakujem pekne. No čo sa týka boja proti praniu špinavých peňazí, tak iste máme z najprísnejších, najprísnejších pravidel na svete, naše smernice, avšak implementácia, dohľad nad dodržiavaním je v štátnej kompetencii. No a škandály ukazujú, že nie je to úplne uh, ideálne a rovnaké vo všetkých štátoch. Vidíme, ja vidím, že by trebalo otvrdzovať eh, rôzne eh, úlohy a koordináciu cez európsky orgán. Aký by mohol byť ten špecifický orgán? O tom sa dá hovoriť napríklad eh, v kontexte revízie európskych eh, dohľadných eh, orgánov. My sme ďalšie kompetencie právomoci dali európskemu bankovému orgánu, aj keď aj keď výsledok zatiaľ v tom najväčšom bankovom škandále bol, bol sklamaním. Ale my slovami ja Vidím, že bolo dobré preniesť niektoré kompetencie na orgán na úrovni EÚ. Ďakujem pekne. A teraz Bas Eichhout eh, v mene skupiny Zelených. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Dobrovský, za to, že ste medzi nami Ursula von der Leyen prislúbila novú stratégiu pre zelené financovanie a vy ste vo svojich písomných odpovediach povedali, tak ako v vašich úvodných slovách, že je vlastne cieľom zaistiť, že mm, financie podporia prechod na zelené hospodárstvo. Tiež ste hovorili o zelených eh, financiách a ich využití ako mm, podporovať eh, udržateľný rozvoj, udržateľné investície a výskum. Eh, my musíme byť ambicioznejšie, tak aby sme obratili bilióny investícií na klimaticky neutrálne hospodárstvo, to, čo ide aj Európskej komisie. Takže my budeme otestovať konkrétnejšie návrhy o udržateľných financovaní. Poprvé, chcete harmonizovať povinnosť banka zhrňovať informácie na to, aby sme mali porovnateľné informácie o vystavení rizik ESG. Chcete budúci rok predložiť návrh na aktualizáciu smernice o spoločnostiach, na to, aby bola, sa poskytovali detailné informácie o E, výkonnosti, udržateľnosti a budete aplikovať rámec na všetkých aktérov a produkty, aby sme predišli e, neférovej e, súťaži pri označení produktov ako udržateľné a chcete prijať budúci rok tiež dodatočný legislatívny návrh vytvoríte plný rámec klasifikácie v súlade s úrovňou udržateľnosti. Ďakujem pekne za konkrétne odpovede na tieto konkrétne otázky very much indeed, uh, uh, very, uh, detailed. Ďakujem veľmi pekne, to boli naozaj veľmi detailné otázky. A jedna vec je jasná, my budeme pokračovať a budeme ambiciozni v oblasti udržateľného financovania a ideme ako súčasť našeho regulačnej uh, časti zelenej, trans- zelenej legislatívy, teraz sa dostaneme k tej taxonómii, pretože teraz vstupujeme do trialógu o taxonómii. No a dúfam, že uzavretie nás čaká ešte tento rok. No a to je základom mnohých, mnohých aktivít, ekolabel, eh, zelené, zelené papiere, no a už máme eh, rámec pre taxonómiu, takže taxonómiu rozšírime aj na iné oblasti. Začneme Eh, prispôsobovaním a zmierňovaním klimatických miest, no ale sú ešte z oblastí, ktorých budeme rozširovať taxonómiu, takže toto bude eh, neustále prebiehajúca práca a budeme sa sústrediť na veľa širšie spektrum eh, kazy podnikov. My predložíme čoskoro skupinu nástrojov vrátane revíziu podávania správ a výkazov. No a chceme rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice na iné politické inštitúcie a tiež chceme streamlinovať zverejnenie informácií samozrejme pri rešpektovaní princípu proporcionality, ale toto chceme v každom prípade urobiť. Okrem toho, Teraz e, úzko pracujeme aj na opatrenia, ktoré sú zacielené na udržateľné a hlavné postavy z hľadiska financovania, teda investorov, tak aby sme dokázali vyhodnotiť e, aj rizika, dajme tomu e, manažérov a aktív, aj budeme povinne ich zavezovať, zverejňovať ich portfólio. V každom prípade budeme v tomto procese pokračovať ambiciozne a budeme spolupracovať úzko s Európskym parlamentom. Máte pol minúty na doplnkovú otázku vám Eckhout. Ďakujem. Keď ste hovorili o štandardoch e, ekologických dlhopisov, chcete zaviesť povinné tieto parametre a tiež povinne povinnosť zverejňovať. E, je dôležitý ten faktor povinnosti, nie dobrovoľnosti a ďalej, čo sa týka investičnej banky. Hovorí sa o tom, že by to mala byť klimatická banka. Môžete konkrétnejšie uviesť, čo máte na mysli. My teraz hovoríme o politike požičiek e, s cieľom podporovať energetiku. Môžete nám potvrdiť, že investičná banka nebude dotovať fosílne projekty, inak totiž nebude mať e, predsa zmysel e, nazvať ju ekologickou bankou, investičnou bankou. Začala by som tou časťou, ktorá sa týkala Európskej investičnej banky. Chceme teda z investičnej banky urobiť klimatickú banku, chceme zvýšiť podiel jej financovania určeného na ochranu klímy z aktuálneho podielu 25 na 50 To je prvý významný krok a tiež postupné odstavovanie financovania fosilnej energie. To je súčasťou tohto procesu. Ďalej, čo sa týka štandardov pre ekologické dlhopisy, ako viete, požiadali sme expertnú skupinu, aby vypracovala odporúčania k týmto dlhopisom a k ich štandardom. A táto expertná skupina zverejnila svoju správu v júni, čím navrhla vytvorenie týchto štandardov, ktoré by mali k dispozícii pre všetky firmy, aj kotované, aj nekotované na burze. Budeme teda tento proces podporovať. Posunieme ho ďalej v tomto volebnom období. Čo sa týka transparentnosti, zverejnia sa neskôr podrobnosti k všetkým návrhom teda bude potrebné zverejňovať e, všetky dlhopisové stratégie, všetky ostatné dokumenty. Ďalej nasleduje Guido Rail e, z ID. Ďakujem pekne, vážny pán Dobrovský. Snívate o klimaticky neutrálnejšej ekonomike. Na to, aby ste to uskutočnili, chcete zhruba miliardu eur investovať. Odkiaľ bude pochádzať táto miliarda, to nám nehovoríte, ale ja mám isté podozrenie zrejme z daňových peňazí. To spôsobí eh, dosť značné sociálne dopady. Ja mám skúsenosti v tom, že nie je možné peniazmi, dotáciami vytvárať pracovné miesta alebo skutočne zrealizovať štruktúralne zmeny. Ja som z Porúria, eh, to bolo kedysi eh, región, ktorý fungoval vďaka oceli a uhliu. Toto všetko sa stratilo, aj keď sa investovali miliardy v dotáciách aj z Európskej únie. Naďalej je to veľmi chudobná oblasť moje rodné mesto eh, vykazuje najviac chudobných detí v celom Nemecku. Keď sa eh, pozrieme, ako funguje klimatická zmena, to nám preto musí byť hneď jasné, že v Európe to neporazíme. V Európe produkujeme mizivé percento emisí CO2. Je to v regióne Amazónie, v Afrike a v Číne. Tam sa to produkuje predovšetkým nie v Európe. Ako chcete zabraniť tomu, aby generácie pracovníkov, pracujúcich a ich rodín boli obetované pre svetu Grétu a pre klimatické zmeny. Okay. Um, this, uh, Ďakujem pekne za túto vašu otázku, ktorá sa týka boja proti klimatickým zmenám. Klimatické zmeny to je reálny fakt a Európa musí zintenzívniť svoje úsilie v snahe vysporiadať sa s tým, keďže ak by sme ne, nerobili nič, bolo by to ešte o mnoho finančne nákladnejšie. Myslím, že musíme veľmi seriózne pristupovať k sociálnym dopadom opatrení, ktoré sa týkajú ekologickej transformácie. A práve toto chce komisia aj zohľadňovať. Približil som to aj tiež v jednom z návrhov, ktorý som popísal. Chceme vytvoriť fond na spravodlivú transformáciu, aby sme teda sprevádzali tento proces transformácie ekonomiky, aby sme podporovali regióny, ľudí, ktorí sú najviac zasiahnutí touto transformáciou. Chceme teda prihliadať na tento sociálny faktor. Ale to, či to prinesie dopady na európsku ekonomiku, táto transformácia v skutočnosti, to môže mať dokonca pozitívne dopady. Podľa odhadov, ak by sme teda konali v zmysle ochrany klímy, ak by sme to porovnávali s tým, že keď sa nebude konať eh, z hľadiska HDP, tam eh, ten rozdiel je zhruba 1%. HDP. Ak teda budeme konať hľadiska ochrany klímy, tak sa naše HDP zvýši o zhruba 1% a tiež nezamestnanosť sa zníži. Teda ak by sme nekonali, bolo by to finančne nákladnejšie ako konanie snahy ochraňovať klímu. Čo sa týka plánu udržateľných investícií, tu sa chystáme zmobilizovať aj verejné, aj súkromné prostriedky. Chceme stavať na doterajších programoch InvestEU, chceme využiť eh, teda rozpočet EÚ, aby sme ďalej znásobili peniaze súkromných eh, investorov a tiež chceme popracovať eh, na akčnom pláne pre udržateľné financovanie, ktorý sa práve prejednáva, ako regulačné rameno tejto transformácie. Ďakujeme. Doplnková otázka? Ďakujem za odpoveď. Ako vnímate prerod a transformáciu na elektronickú, elektrickú mobilitu? Atomový priemysel je predsa hnacou silou ekonomiky v Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku. Do veľkej miery závisí ekonomika od produkcie aut. E, podľa štúdie vidíme, že len v regióne e, mesta SN 240 tisíc pracovných miest by sa stratilo. E, už teraz sa stratilo 20 tisíc pracovných miest v poslednom období. Je to podľa mňa úplné bláznostvo. Vieme, že E, produkcia surovín pre akumulátory sa e, znečisťuje životné prostredie. Nevieme, teda pardon, keď sa produkuje batéria, tak sa znečistuje životné prostredie. Nevieme ani odkiaľ zdroje budú pochádzať, nemáme ich dostatok. Podľa mňa je to úplné bláznostvo. Čo sa týka elektrickej mobility, to bude súčasťou riešenia. Ako sa to bude teda navrhovať na európskej úrovni? Zavedú sa povinné ciele znižovania emisií pre vozidlá, pre osobné vozidlá aj nákladné vozidlá, ale nebude povinné, aby tieto ciele sa splnili iba prostredstvom elektronickej, elektrického pohonu vozidiel. Môžu sa využiť iné metódy. Napríklad sa môže zvýšiť efektivita motorov s vnútorným spalovaním, potom sa môžu nasadiť iné stratégie zvyšovania efektívnosti. V každom prípade znižovanie emisí. Tento proces pokračuje a myslím, že v konečnom dôsledku to bude prospešné pre európsku ekonomiku, pretože sa bude využívať menej dováženej posilnej energie vo vozidlách a teda v konečnom dôsledku to bude prospešné pre európsku ekonomiku. Okrem toho elektrické vozidlá, ďalej e, vozidlá na vodíkový pohon sú palivovo úspornejšie, teda budeme e, musieť ich zavádzať aj v Európe. Tomu sa nevyhneme. Ďakujeme pekne. Robert Žile za ECR je ďalší rečník. Ďakujem. Vážený pán Dobrovský, chcel by som vás privítať. Chcel by som e, oceniť to, že ste boli nominovaní na tejto funkcie. Som veľmi ráda, že zástupca Lotyšská je nominovaný na túto funkciu. Nepochybujem o tom, že túto funkciu získate. Najskôr by som sa opýtal na vaše portfólio. Ekonomika, ktorá funguje pre ľudí. My vieme, že spravidla to funguje tak, že ľudia pracujú a potom e, ekonomika rastie. Aj keď e, sú to samozrejme sociálne aspekty fungovania ekonomiky, ako aj udržateľnosť e, je v hre, ale myslím si, že predsa len to ten politický signál vášho portfólia, aj keď chápem, že to ste neurčili vy, dokazuje, že niečo má fungovať pre nás a to je podľa mňa dosť nejasný signál pre Európu. Mali by sme byť konkurenceschopní na globálnych trhoch. Teda podľa mňa tento politický signál aj z pohľadu ECR nie je celkom vhodný. ECR je skupina, ktorá podporuje jednotný trh a aj naďalej to bude takto aj keď e, možno sa vám zdá, že sedíme tak v centre politického spektra, ale tak či tak e, sme predsa len pravicovo orientovaní. Chcem sa opýtať na to, čo už nastolil zástupca Renew Europe kroky e, proti praní špinavých peniazí podľa Europolu len 1% ziskov z činnosti sa podarí konfiškovať a iba 0,5% všetkých transakcií vykazuje plnenie pravidel bankového sektore a iba teda polovicu percenta vedie k trestnému e, vyšetrovaniu. E, vidíme teda, že tieto procesy nefungujú v členských štátoch. To sa netýka len prania špinových peňazí. E, tvrdí sa, že je to predovšetkým v oblasti pobaltia, ale keď to podľa mňa celkom tak nie je, tam sa totiž platia veľké sankcie za nekalé operácie. V každom prípade legislatíva o boji proti praniu špinových peňazí je otázkou zásahu vo finančných jednotkách, ale vidíte nejakú možnosť užšej spolupráce a koheznejšieho fungovania týchto jednotiek, ktoré sa snažia presvedovať pravidlá na boju proti praniu špinových peňazí. Ďakujem veľmi pekne, pán Zile, za veľmi milé slova. Podpoviem po anglicky. Najskôr, čo sa týka otázky názvu portfólia, teda ekonomika, ktorá eh, funguje pre ľudí, myslím, že ten hlavný signál je veľmi jasný. Chceme klas dôraz na inkluzívny a udržateľný rast. Chceme teda presadiť jasné prepojenie medzi obsahským rozvojom, sociálnymi faktormi a udržateľnosťou. Je totiž pravda, že nepotrebujeme hospodársky rast len sám pre seba, ale pre zvyšovanie životnej úrovne našich ľudí. Chceme preto, aby hospodársky rast mal za následok naozaj hmatateľné výsledky pre všetkých Európanov. Vaša otázka, ktorá sa týkala pre špinavých peňazí ďalej. Tejto téme eh, sme sa už venovali. Presadovanie pravidel na boj proti praniu špinavých peňazí nie je celkom rovnomerné v celej EÚ, preto budeme musieť prehodnotiť, ako náš rámec funguje v tomto smere. A v tomto kontexte Chceme zvážiť tiež posunutie niektorých úloh v tomto ohľade na niektoré iné orgány únie. Už teraz sme posilnili kompetencie Európskeho bankového orgánu, ktorý môže požadovať, aby národné orgány vyšetrili možné porušenie pravidel v tejto oblasti a tiež sa môže prijať rozhodnutie, ktoré súvisí priamo s bankou alebo inou e, finančnou inštitúciou v prípade, že národný orgán nezakročí. Tieto právomoci ešte nie sú celkom platnosti. Uvidíme, ako sa osvedčia v praxi, ale sme pripravení v tomto smere e, naďalej zintenzívne naše úsilie. Ďakujeme. Žiaľ, nemáme už čas na doplnkovú otázku, pretože otázka presiahla dve minúty. Je mi ľúto. Dimitris Papadimulis za GUE je ďalší. Ďakujem pekne. Vážený pán dezignovaný komisár, keď sa pozerám na názov vášho portfólia, vidím, e, že je to ekonomika, ktorá funguje pre ľudí. V prvých 15 minútach ste sa nejako však nevyjadrili k sociálnym nespravodlivostiam, ktoré fungujú v Únii, taktiež k rozdielom medzi chudobnými a bohatými. Tieto sa ešte ďalej prehlbujú a to dosť dramaticky. Ak to má byť naozaj ekonomika, ktorá funguje pre ľudí, ako presne to chcete dosiahnuť, aké nástroje chcete využiť, aké rozpočtové páky chcete využiť, aby ste zastavili toto prehlbovanie rozdielov v spoločnosti EÚ. A ďalej hovoríte že je treba zmeniť náš politický prístup, aby sme zmiernili obavy z hospodárskeho úpadku a z recesie. Chcem sa opýtať, aké peniaze na to chcete použiť a tiež aké sumy v čase, keď akékoľvek iné návrhy od komisie e, končia tak, že to rada zoškrtá, tak či tak. tej prvej otázke, teda ekonomika, ktorá e, funguje pre ľudí, ktorá prináša výsledky ľuďom. To by som rád e, vyzdvihol pojem inkluzívneho rastu. Už sa na to zameriavala aj aktuálna komisia a budeme v tom pokračovať. Keď sa už teraz pozriete na našu hospodárskú správu v rámci európskeho semestra, takmer Polovice našich odporúčaní, 44% všetkých odporúčaní je venovaných sociálnym aspektom a aspektom zamestnanosti. A táto dimenzia je dosť výrazne posilnená v súčasnosti. Keď sa pozriete tiež na náš návrh e, ďalšie podoby viacročného finančného rámca, aj tam sme navrhli posilnenie Európskeho sociálneho fondu v hodnote 100 miliard eur, aby sme dokázali finančne vykryť sociálne potreby. Keď sa tiež pozriete na naše stanovisko v iných eh, politických oblastiach, napríklad zdaňovanie, aj tu kladieme dôraz na znižovanie napríklad zdaňovania najmä nízko eh, platenej práce a tiež eh, vnímame negatívne presun daňového bremena. Teda dajú sa odstraňovať prekažky. Čo sa týka hospodárskeho úpadku, áno, to sa bude vyžadovať ehm, reakciu aj z politickej úrovne, z úrovne EÚ. Už som to načrtol. Jednak sa chceme zamerať na menovú politiku, to vykonáva Centrálna banka, a na druhej strane to bude fiskálna politika. Tu tak či tak sa domnievame, že je treba pokračovať po využívaní flexibility v rámci pravidel paktu stability a rastu, a najmä s využitím flexibility, aby sme sa vyhli situácii možného hospodárskeho úpadku. Doplnková otázka, prosím. Ďakujem. Pán Dobrovský, ste teda pripravení pracovať ruka v ruka s Európskym parlamentom tam, kde bude potrebné zakročiť spoločne, aby sme odolali rade týchto významných otázkach, pretože keď dnes počúvam vaše vyjadrenia a tiež slova pána Timmermansa z novozelenou dohodou, pani Bestár, ktorá eh, chce presadovať digitálnu transformáciu, ako toto všetko chceme odfinancovať iba z 1%, teda keď sa európsky rozpočet zoškrtalo 1%, Ďalej vytvorí sa Európska FBI, aby sme potlačili organizovaný zločin. Vaša otázka sa týkala ďalšieho viacročného finančného rámca. Tu komisia už predložila návrh, ktorý je dosť e, značne širší ako 1% hrubého národného dôchodku. Je to 1,11% hrubého národného dôchodku oproti aktuálnej úrovni 1,03 je to v kontexte Brexitu. Hrubý národný dôchodok eh, sa zníži po Brexite. Nebude to teda až eh, taký značný nárast v skutočnosti. Je to vlastne len reakcia na Brexit, viac menej. Vieme, že Európsky parlament má o mnoho ambicioznejší prístup, 1,3 hrubého národného dôchodku pre ďalší VFR. Pričom keď sa pozrieme na rokovanie v rade, tam Dokonca aj komisijný návrh je relatívne mierny, 1,11 a pre niektoré krajiny je to už priveľa. Mm, teda ja predpokladám, že budeme spolupracovať úzko s Európskym parlamentom v snahe brániť tento návrh komisie a tiež e, budeme hľadať e, ďalšie možnosti konania, e, dajme tomu aj s využitím Fondu na spravodlivú transformáciu v rámci ďalšieho viedzdroho finančného rámca. Ďakujem pekne pani Nikolsonová, ktorá bude predsedať druhému kolu. Ďakujem. Máme ešte 19 minút 18 rečníkov, pardon, 90 minút 18 rečníkov. Pani Vajdere za EPP, nech sa páči minúta na prvú otázku. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Dobrovskis, drahý Valdis. Ako si spomenul, euro je úspešná mena, ale už má aj konkurenciu, teda chcela by som sa viac dozvedieť o tom, čo zaujíma mnohých, e, ktorí sa venujú inováciám, teda kryptomeny. V súčasnosti totiž e, nariadenie pre e, kryptoaktíva spôsobuje rizika. Niektoré krajiny, napríklad Malta, už prijímajú vlastné pravidlá, pričom na úrovni EÚ ešte stále len hľadáme možnosti keď ste pôvodne ohlásili, že sa chystáte revidovať aktuálnu legislatívu v tejto oblasti. Dnes eh, však tvrdíte, že chcete túto novú legislatívu úplne prepracovať, ale ako sa vysporiadať s týmito novými výzvami? Dáme tomu návrh Facebooku, aby sa eh, vytvorila táto nová mena Libra. jautājumu. Attiecībā uz... Ďakujem veľmi pekne za vašu otázku. Pokiaľ ide o virtuálne meny alebo kryptoaktíva, v, euro, v eurozóne je len jedna e, oficiálna mena euro, ale ak e, máme hovoriť o týchto kryptoaktívach, tak ako ste správne povedali, my sme realizovali posúdenie. Skúmali sme regulačný rámec a to, ako ho využiť a uplatniť aj na túto oblasť. A začiatkom tohto roka sme dostali um, určité návrhy od orgánov dohľadu, respektíve ich eh, návrh, ako to riešiť a pracujeme na regulačnom rámci pre eh, kryptoaktíva. Takže bude to téma, ktorá sa dostane na pretras. Minulý rok sa možno ten náš výskum skôr zameliaval na Bitcoin, jeho fluktuáciu, eh, teda fluktuáciu ceny a to, ako ochrániť investorov pred eh, týmito výkyvmi, ale v súčasnosti skúmame tento projekt Libra, keďže eh, sú za ním veľmi signifikantné spoločnosti a môže mať následne veľký dôs- veľké dôsledky na finančnú stabilitu, ekonomickú stabilitu, otázky ochrany súkromia a tak ďalej. Čiže Európska komisia si v súčasnosti vyžiadala od asociácie pre menu Libra, aby poskytla detálnejšie informácie, presnejšie informácie o plánoch. Zatiaľ očakávame odpoveď, ale áno, budeme sa snažiť regulovať e, túto menu Libra, vykonávať dohľad na úrovni Európskej únie a snažiť sa chrániť aj e, investorov. Ďakujem pekne, pán Ušakovs. Ak e, Prepačte, prepačte, veľmi sa, veľmi sa ospravedlňujem, hovorí pani Nikolsonová. Prepačte, máte pani Wilder nárok na doplňujúcu otázku. Žiaľ zatiaľ bez mikrofónu. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani Wilder. Ja sa chcem všeobecnejšie spýtať k oblasti rozvoja fintech. Ako nájsť, ako, ako nájsť rovnováhu medzi podporou inovácií a zachovaním finančnej stability? a ako e, nová stratégia pre fintech bude podporovať digitálne, digitálne technológie v tom vašom systéme. No, pokiaľ ide o akčný plán pre fintech, e, my um, pripravujeme novú verziu akčného plánu fintech aj v našom pôvodnom e, pláne už sme sa snažili nájsť správnu, správnu roz, rovnováhu medzi podporou inovácií na jednej strane a riešením potenciálnych rizik na strane druhej. A jeden e, prístup, ktorý využívame, je technologická neutralita. Teda skúmame povahu daného produktu a potenciálne rizika, ktoré vytvára, bez ohľadu na to, akou technológiou je zabezpečovaný, to je jedna oblasť. A druhá záležitosť, ehm, ktorú skúmame, je možnosť e, rozšírenia do celej Európskej únie. Teda tu napríklad potrebujeme dokončiť činnosti týkajúce sa platformiem pre crowdfunding. E, tam by sme chceli zaviesť systém, kde by platilo jedno povolenie pre celú Európsku úniu. Ďakujem veľmi pekne, pokračuje spolupredsedajúca. Teraz pán Ušakov, prepačte mi ešte raz e, jednu minútu na vašu otázku. Príjemné predpoludne. Ja sa chcem vrátiť k eh, udržateľným investíciám pre Európu. Vy ste hovorili vo svojom vystúpení aj o tejto téme. Chcete, alebo teraz spomenuli ste 1 bilión eur, v angličtine trillion. Eh, mohli by ste prosím povedať, ako plánujete túto iniciatívu financovať? Odkiaľ tieto peniaze majú prísť? To je prvá otázka. Druhá otázka. Ja predpokladám, že môžeme dúfať, len dúfať, že pôjde o bilión e, v čerstvých peniazoch, ale e, pôjde, bude tam nejaká... Takto. Pôjde o nejaký pomer e, existujúcich fondov, ktoré sa len premenujú a nové peniaze. Viete niečo povedať o tomto pomere? Teda koľko prostriedkov z toho bilióna pôjde z existujúcich programov a koľko budú nové peniaze. A ďalšia vec, ako, aké zručnosti chcete využiť na presviečanie tých vlád, ktoré budú proti e, míňaniu prostriedkov na udržateľnosť. E, možno, odpovedá komisár, by som najprv odpovedal na tú poslednú otázku, pretože e, tu chcem povedať, že v konečnom dôsledku dúfam, že vlády proti tomu nebudú, pretože už teraz vidíme, že vlády podporujú tú ambíciu, aby Európska únia Mm, akceptovala ten princíp, alebo teda dospela do roku 2050 k neutra- klimatickej neutralite a e, krajiny e, individuálne podporili e, klimatické ciele z Paríža. Takže ak sa vláda zaviaže, a teda väčšina sa zaviazala a vyzerá to, že všetky sa zaviažu, tak potom budeme, budú musieť nájsť aj peniaze. Takže to je, to je otázka skôr na radu. A pokiaľ ide o plán udržateľných investícií pre Európu. V prvom rade bude mať tento plán niekoľko takých pracovných línií. Prvom, prvá, prvá línia tá bude požívať podporu z európskeho rozpočtu, bude sa snažiť e, pritiahnuť investícia, e, budú sa skúmať e, zároveň projekty, kvalitné projekty, ktoré budú prípustné pre financovanie, pretože my chceme financovať eh, trans, trans, transformáciu eh, kvalitnými projektmi. A pokiaľ ide o ten bilión eur, tu chceme využiť eh, investície súkromné cez program Invest EU, cez EIB, kde, ako iste viete, chceme tento cieľ klimatického financovania navýšiť z 25 na 50 a Chceme, aby v tomto prípade išlo o nové peniaze, takisto sa snažíme získať e, ďalšie príspevky do európskeho rozpočtu a samozrejme chceme mobilizovať aj členské štáty, medzinárodné finančné inštitúcie a banky. Jednoducho chceme e, postupovať komplexne a e, v prvom rade pochopiteľne Ale teda v prvom rade chceme využiť ten systém Invest EU a e, chceme zvýšiť financovanie z EIB. Doplňujúca otázka na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, ale pokúsim sa to ešte raz, hovorí pán Ušakov, s skúste odhadnúť, aj keď možno nie predpovedať, ale teda profesionálne alebo odborne odhadnúť, kvalifikovaný odhad kolegom z Európskeho parlamentu ste ochotní povedať, že pôjde o 10 alebo 20 nových peňazí a zbytok budú programy, ktoré sa premenujú, prenálepkujú? Lebo ak viete povedať, že už nejaká časť týchto peňazí už teraz sa vie, že bude čerstvá alebo nová, tak to budú nové, nové iniciatívy, tak eh, viete nám povedať, koľko to bude? Dobre, odpoveda komisár nechcem to možno formulovať e, ako nejakú percentuálnu cifru, ale EIB bude mať e, cieľ, to budú nové peniaze, pôžičky e, v porovnaní so súčasnou situáciou a pôjde o mnoho desiatok miliárd eur. A keď sa pozrieme na ten 30-percentný klimatický cieľ v rámci Invest EU, tak budeme chcieť zvýšiť ambíciu v tejto oblasti, ale sú tu aj iné možnosti investovania cez európske programy, napríklad programy, ktoré investujú do zručností, MSP, inovácie a tak ďalej. Chceme pomáhať MSP, aby vedeli zvládať klimatickú transformáciu, aby sme podporovali energetickú účinnosť a celkovo e, podporovali transformáciu a chceme, aby členské štáty až 5 svojich prostriedkov alokovali pre zdieľané investície v rámci programu Invest EU, čo nám umožní využiť e, pomerne veľké čiastky a v tomto prípade i pôjde o čerstvé, o nové peniaze, takže áno, podstatná časť budú nové peniaze. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, pani Alieva Veli, e, vaša otázka na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani spolupredsedajúca. Stavebný sektor je jedno, jedným z hlavných motorov hospodárstva, ale čelí mnohým výzvam, e, bojuje s nedostatkom konkurencieschopnosti, s neefektívnym využívaním prostriedkov a nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Tento sektor e, nedokáže napríklad využívať e, možnosti digitalizácie dostatočne. A ja si myslím, že by digitalizácia mohla viesť k, zvýšeniu tak produktivity, ako aj ziskovosti v tomto sektore. Moja otázka je následovná. Máte konkrétny plán, um, aby ste prekonali odpor ľudí, ktorí pracujú v stavebnom odvetví. Chcete investovať napríklad v rôznych regiónoch do školenia, do, do vzdelávania, do nejakých tréningových centier? No, pokiaľ ide o stavebníctvo, stavebníctvo má naozaj veľký nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a na jednej strane sa tu prejavuje starnutie e, pracovníkov, ktorých bude treba nahradiť. E, my máme odhady, že zamestnanosť bude naďalej v stavebníctve rásť. Niektoré odhady hovoria o 0,4% raste v horizonte do roku 2025 každoročne a e, toto je relevantné samozrejme pre krajiny, ktoré mnohí pracovníci opúšťajú Tradične totiž e, stavebníctvo je sektorom s najväčším pomerom vysielaných e, zamestnancov, až 40 sú, e, stavební, sú, sú pracovníci, ktorí sú vysielaní niekam inde. Čiže aby sme riešili tento problém nedostatku pracovných síl, budeme musieť riešiť zručnosti. A zručnosti, ktoré v stavebníctve budú, bude potrebné rozvíjať, tak pravdepodobne budú tie isté ako tam, kde budeme chcieť, proste, napríklad ekologické a energetické efekty účinné budovy, že to bude zároveň prispievať ku klimatickým um, otázkam o riešeniu klimatických problémov a to isté sa bude týkať dopravy. Čiže v každom prípade tu členské štáty môžu využiť tie možnosti, ktoré im dáva agenda pre aktualizáciu zručností, update skills agenda a tak, takisto programovú podporu ESF+, Európskeho sociálneho fondu+. Plus. A sociálny dialog takisto napríklad je veľmi e, dôležitým e, nástrojom na riešenie týchto problémov, čiže napríklad e, by sme chceli vytvoriť tzv. výbor pre sociálny dialog v stavebníctve a tam by sa malo teda hovoriť samozrejme o rozvíjaní zručnosti, odbornom vzdelávaní, mobilite, pracovnoprávnych a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Predsednička dáva priestor na doplňujúcu otázku. Ďakujem vám, pán Dombrovský. Je to... Ten, tento tzv. Green Deal, teda ekologická dohoda, je veľmi horúca téma. Čo by ste nám povedali, alebo to, čo by sme my mohli urobiť, aby sme podporili stavebníctvo a pracovníkov v ňom, v tom, aby prispeli k znižovaniu ekologickej stopy v procese stavebníctva? Ako by ste napríklad e, navrhli sprísniť ekologické štandardy v stavebníctve alebo e, zaviesť nejaké jasné indikátory kvality stavebníctva a jeho výstupu z hľadiska e, ekológie v záujme zachovania životného prostredia a prispenia k boju proti klimatickej zmene. No, odpovedá komisár, ako som už spomenul, tu štandardy pre budovy sa menia priebežne. My sa snažíme tlačiť tie štandardy smerom k energeticky účinnejším až pasívnym budovám a samozrejme stavebné postupy a e, obvyklé postupy a stavebné materiály budú musieť odrážať e, tieto zmeny. Čiže stavebníctvo jednoznačne bude veľmi dôležitou súčasťou toho európskej, tej, tej európskej ekologickej dohody, toho Green Dealu. A ako iste viete, budovy budovy predstavujú eh, jeden z najväčších, ak vôbec nie najväčší zdroj emisí v Európskej únii a preto pochopiteľne eh, by sme vedeli veľmi pomôcť tomu, tej ekologickej transformácii, ak by, sme, eh, ak by sa nám podarilo urobiť veľký pokrok v stavebníctve a to samozrejme znamená istú zmenu štandardov pre nové budovy, ale tiež bude treba uplatňovať retroaktívne určité podmienky pre existujúce budovy. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Skitedal, vaša otázka na jednu minútu. Vážený pán Dombrovský, ako, ako podpredseda komisie, e, Junkerovej komisie ste rozbehli tzv. sociálny dialog s určitými prísľubmi a hovorili ste o tom, že sociálny dialog je veľmi dôležitý z hľadiska dobrého fungovania pracovného trhu a preto je veľmi dôležité, aby komisia v nasledujúcom funkčnom období pokračovala v rozvíjaní týchto činností zameraných na sociálny dialog a e, v príslušných legislatívnych spisoch. Ale e, na základe tohoto by som sa chcela spýtať, aké konkrétne kroky chcete podniknúť, podniknúť na to, aby ste posilnili sociálny dialog na európskej úrovni a ako komisia chce zabezpečiť, že sociálni partnery budú konzultovaní a budú zaangažovaní pri návrhu legislatívnych iniciatív, tak aby sa e, nepodkopávali rôzne e, modely pracovného trhu a pracovnoprávnych úprav v európskych štátoch. Odpoveď. Pokiaľ ide o sociálny dialog, táto komisia naozaj znovu rozbehla iniciatívy v oblasti sociálneho dialógu a ja mám tu čest byť prvým členom Európskej komisie, ktorý formálne bude zodpovedať za sociálny dialóg a mm, chceme pokračovať v rozvíjaní sociálneho dialógu, čo je veľmi jasne e, premietnuté aj v Európskom pilieri sociálnych práv. Je to princíp číslo 8 tohto piliera a myslím, že počas uplynulých 5 rokov sa, rokov sa nám aj podarilo dosiahnuť pomerne veľký pokrok pri angažovaní sociálnych partnerov v Európskom semestri a to na rôznych úrovniach. Prebiehali rôzne konzultácie o kľúčových politických návrhoch, vrátane návrhu o, so, e, o pilieri sociálnych práv samotnom. Podporovali sme budovanie kapacít a budeme pokračovať e, v týchto aktivitách aj v budúcnosti. Chceli by sme posilniť účinnosť a fungovanie Ehm, horizontálneho aj e, sektorálneho sociálneho dialógu, teda v jednotlivých odvetviach aj naprieč odvetviami. A jednou z vecí je napríklad e, dohoda o digitálnych technológiách, alebo sociálni partnery, ktorí pracujú v tejto oblasti, tvrdia, že treba aktualizovať pracovné vzťahy tak, aby zodpovedali podmienkam digitálnej éry. A e, keď vytvárame európsku legislatívu v tejto oblasti, tak sme vždy zdôrazňovali veľmi jednoznačne, že chceme rešpektovať modely kolektívneho vyjednávania eh, v jednotlivých členských štátoch, zvlášť tam, kde tieto modely fungujú veľmi dobre, ako napríklad v severských krajinách. A prichádzame preto aj s rôznymi iniciatívami, ktoré tento základný princíp odrážajú. A v tomto budeme pokračovať. Doplňujúca otázka. Ďakujem vám za odpoveď. Ako tu spomínate, ehm, ďalší aspekt, ktorý nás v tejto situácii napadá, je digitalizácia. Ja chcem vedieť, aké opatrenia možno e, uplatniť, aby sme zabezpečili, že pracovníci, ktorí budú pracovať v tých nových e, vzťahoch, napríklad na platformách, budú zarábať dosť na dôstojný život a zároveň, aby sa neohrozila neohrozil poskytovať týchto nových služieb alebo digitálna transformácia našich spoločností. My vieme, že e, mnoho z týchto osôb sú E, samostatne zárobkovo činné osoby a v rámci sociálneho dialógu by sme im mali dať priestor, aby e, svoje výhra, prípadné výhrady e, mohli oznámiť tvorcom legislatívy aj v týchto nových modeloch. Áno, skutočne, odpovedá komisár, digitalizácia prináša síce nové možnosti, ale zároveň aj nové výzvy a zmena pracovnoprávnych vzťahov je jedno z nich. Preto pripravujeme akčný plán o implementácii Európskeho piliera sociálnych práv a jedným zo smerovaní bude e, práve zlepšovanie podmienok e, pracovníkov v digitálnych platformách. Už teraz sme prišli s niekoľkými návrhmi na zmenu e, smernice o predvydateľných a spravodlivých podmienkach práce a odporúčania rady o prístupe k sociálnej ochrane, pretože my chceme zabezpečiť to, že bez ohľadu na to, aké nové formy zamestnávania sa vynoria, aby ľudia, ktorí pracujú na týchto, týchto platformách, aby prispievali k sociálnemu systému, aby e, aj mali právo požívať e, jeho ochranu. Ďakujem veľmi pekne. Pani Dobrev, vaša otázka na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán eh, Dombrovský, vo vašom písomnom vyjadrení ste citovali Ursulu von der Leyen, ktorá hovorí, že eh, prišla chvíľa prehodnotiť eh, sociálny a trhový model v súčasnej ekonomike. A tiež ste formulovali určité plány, ako posilniť európsky semester, ako posilniť sociálnu dimenziu, ale ja sa vás chcem spýtať, či súhlasíte s tým, že, alebo to, či plánujete e, prísť s legislatívnymi návrhmi, aby ste e, skúmali e, sociálne bývanie a, nerovno, a sociálnu nerovno, aby toto sa zapracovalo do európskeho semestra a chcete, aby toto bol hlavný cieľ pri navrhovaní legislatívy, teda aby sme zosúladili sociálnu hodnotiacu tabulku so všetkými 20, 20 piliermi sociálneho, pilier, so, so, sociálneho piliera? Uh, Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Najskôr k sociálnej dimenzii európskeho semestra. Bolo to výrazne posilnené počas predchádzajúcich rokov a v ostatných rokoch sme chceli zlepšiť tiež implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv na národnej úrovni. Od roku 2018 Sociálna hodnotiaca tabulka monitoruje výsledky členských štátov v kľúčových eh, indikátoroch. No a či sa by sa to dalo rozšíriť, eh, tak niečo eh, by sa dalo robiť v kontexte prípravy akčného plánu pre implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv. No tomu, či potrebujeme legislatívne pozmeňujúce návrhy na monitorovanie sociálneho bývania, ďalších vecí. No, toto už teraz robíme v kontexte európskeho semestra. Možno o tom budeme musieť hovoriť ešte letanejšie, o tom, čo je základné tej otázky, ale aby sme pokryli sociálnu dimenziu a udržateľ, cieľe udržateľného rozvoja v európskom semestri, tak v každom prípade to je niečo, čo by sa dalo urobiť už teraz a taký je presne náš zámer v tom, ako ísť vpred. Samozrejme, ďalším dôležitým elementom, ktorý sme sa pokúsali posilniť v posledných rokoch, je angažovanosť a spolupráca s členskými štátmi, sociálnymi eh, partnermi a ostatnými aktérmi, čo je dôležité na to, aby sme sa nevydávali len odporúčania, ale aby sme o tom hovorili, aby sme lepšie pochopili kontext členských štátov, ich potreby a to, že európsky semester sa stane aj súčasťou národnej debaty. Doplňujúca otázka? Áno, ďakujem pekne. Dovolte mi teraz sa, sa sústrediť na poslednú vetu o zapojení sociálnych partnerov v rámci procesu Európskeho semestra, čo dáva demokratickú legitimitu celej veci ste hovorili, že chcete, aby členské štáty eh, sa zaviazali k sociálnemu dialogu, takže opätovne konkrétne predložíte nejaký právny návrh na rámec pre informácie, konzultácie, zastúpenie eh, v riadiacich orgánoch, tak aby tento proces a hlavne eh, časť sociálneho piliera bola transparentným a demokratickým procesom, alebo teda transparentnejším. No Hm, ktorý by som povedal, že princíp zapojenia sociálnych partnerov a úloha sociálnych partnerov už je zakotvená v dohodách EÚ a sekundárnej legislatíve. Samozrejme, môžeme hovoriť o možných legislatívnych úpravách, ale čo sa týka európskeho semestra, tak sociálni partnery už teraz sú zapojení do európskeho semestra, takže v tom chceme de facto pokračovať. No a rovnako pokračovať nielen sami na európskej úrovni, ale vyzývame členské štáty, aj to robili na národnej úrovni, už bolo viacero špecifických odporúčaní pre krajiny, aby zapojili sociálnych partnerov, keď pripravujú dokumenty relevantné pre semester a my sme požiadali tiež členské štáty o informácie, ako zapájajú eh, sociálnych partnerov. Ďakujem pekne pani Žďanoka na jednu otázku. Váš, ďakujem pekne, vážený pán Dombrovský, vy ste podpredsedom, dezignovaným podpredsedom eh, pre hospodárstvo, ktoré pracuje pre ľudí, ale doteraz sme počuli eh, dosť veľa o hospodárstve, ale nie o ľuďoch. Mnohí nás dnes počúvajú a čakajú, že komisia bude skutočne pracovať pre nich. No a chcem cítiť, že sa zlepšuje ich sociálna situácia a to je celou silou legislatívnej práce. Takže sociálne otázky sú veľmi dôležité pre celú Európsku úniu, ale osobitne pre krajinu, ktorú zastupujeme my, Lotyšsko, ako aj pre tie krajiny, kde vlády úplne ignorujú jednosti sociálne záruky. A moja otázka preto znie, zaviažete sa e, vykonať hodnotenie sociálnych dopadov pre všetky opatrenia a legislatívne návrhy a či tie ktoré majú negatívne sociálne dopady. No, ďakujem pekne. Čo sa týka našej práce v sociálnej oblasti, tak ako už som povedal, tak budeme postupovať veľmi ambiciozne v sociálnej oblasti, takže keď budeme pripravovať akčný plán o implementácii Európskeho piliera sociálnych práv, predložíme legislatívny návrh o európskom rámci pre minimálnu mzdu, pre mládež, o posilnení záruky pre mládež a záruka pre deti, poistenie alebo systém poistenia nezamestnanosti. To je len pár príkladov. Takže môžete si byť úplne istí, že Európska komisia bude veľmi ambiciozna v sociálnej oblasti v nadchádzajúcich 5 rokoch. No a čo sa týka otázky hodnotenia sociálnych dopadov, tak už teraz vykonávame hodnotenie dopadov vo všetkých eh, našich legislatívnych návrhoch v súlade s princípom lepšie regulácie a samozrejme sociálne dopady sú súčasťou tohto celkového hodnotenia dopadov. No a rovnako, keď napríklad e, sme pripravovali podporný program pre Grécko v roku 2015, tak jedna z vecí, ktorú sme vykonali v kontexte príprav, e, bol, bolo hodnotenie sociálnych dopadov programu a posilňovali sme sociálnu dimenziu v spolupráci s gréckými orgánmi. Takže odpovede áno, sociálne dopady budú súčasťou nášho rozhodovacieho procesu. Doplňujúca otázka. Áno, ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. Táto otázka, tá otázka bola jednoduchá, odpovedať sa dalo áno alebo nie, ale to áno e, musí byť ešte podporené pozíciou, že tieto minimálne mzdy ako aj spoločné pravidlá eh, ráno pred nezamestnanosťou, že to bude všetko platiť na európskej úrovni. A to je problém, ktorý treba riešiť, to je problém, ktorý spomínala o svojich návrhoch aj pani von der Leyen. Dovolte mi sa k tomu vrátiť, samozrejme, keď hovoríme európsky rámec pre minimálne mzdy, tak to platí pre celú Európsku úniu. Ešte jedna vec, keď sa hovorí o systéme poistenia v nezamestnanosti na európskej úrovni alebo európskom systéme poistenia v nezamestnanosti, a to je funkcia stabilizačná funkcia pre eurozónu a pr- krajiny eurozóny a e RM2 nemajú manevrovací priestor, keď chcete monetárnu politiku z hľadiska výmených kurzov, takže preto pracujeme na tej fiskálnej stabilizačnej funkcie v rámci eurozóny, tak aby sa to kompenzovalo. Ďakujem pekne, pán Beck. Vaša otázka. Dobrý deň, pán komisár. Už roky varujú pracovné skupiny a task force pre financie Európsky, Európsky dvor auditorov, že aj MVOčky sa dajú využívať na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Kenneth Wayne, z malskej vlády pre dozor, verejne prospešným sektorom. Preto bol za rozšírenie legislatívy EÚ proti praniu špinavých peňazí na sektor MVOčiek a mimovládnych organizácií na politický tlak potom e, musel odstúpiť. Minulý mesiac som sa spýtal úradníkov komisie, prečo MVOčky sú, majú výnimku zo súčasnej legislatívy. No a odpoveď e, bola škandalózna. Citujem, komisia si neželá, aby MVOčky boli vnímané ako kriminálne živly. Inými slovami, pretože MVOčky väčšinou v niektorých politických oblastiach, ako je migračná politika, sú predlženou rukou, pomocnou rukou EÚ, tak sú nadradené zákonu. A ja som túto tému už som chcel položiť písomne, Avšak, bohužiaľ, moje otázky od kolegov e, z väčšinových e, či skupín boli vyškrtnuté a preto kladiem rovnakú otázku vám poprvé. Prečo podľa vášho názoru sa vykonáva veľký politický tlak, aby MVOčky boli vyňaté z právneho rámca e, legislatívy proti praniu špinavých peňazí? Po druhé, môžete nám, môžete nás uistiť, že Viete, sledovať odporúčania medzinárodných odborných organizácií Európskeho dvora auditorov na rozširovanie. Prepačte, to je koniec vašej otázky, už je to viac ako, uh, viac ako 2 minúty, 2 minúty 18 otázok, nebudete mať žiadnu do, doplňujúcu otázku. No, ja som to povedal, takže už len otázka nebude žiadna doplňujúca, doplňujúca otázka. Nech sa páči, pán dezignovaný komisár. Ano, čo sa týka NVOčiek eh, v kontexte boja proti praniu špinavých peňazí, tak iste mimovládne organizácie nie sú formálne, nemajú formálnu povinnosť eh, vyplývajúcu zo smernice o praní špinavých peňazí a tiež Vlastne im nevyplývajú e, povinnosti e, z medzinárodných štandardov finančných task force. Ale myslím, že treba dodať, že nemusí vám vyplývať povinnosť e, na to, aby ste nespadali do rámca ML, MVOčky a mnohé ďalšie subjekty, keď vykonávajú bankové transakcie, keď zamestnávajú a využívajú služby právnikov a účtovníkov, E, títo sú, týmto potom vyplývajú povinnosti. Takže aktivity mimovládnych organizácií e, sú monitorované a budú predmetom spotrebiteľskej due diligence, takže je to rovnaký prístup tiež pre iné právne e, subjekty ako nadácie. Neplatí to len pre MVOčky. My sme zhodnotili rizika MVOčiek v rámci nášho nadnárodného hodnotenia rizik, ktoré sme zverejnili v 2019 a existujú isté rizika v niektorých kategóriách mimovládnych organizácií, ale ani naše analýzy, ani analýzy Financial Task Force neukázali, že eh, by mali mimovládne organizácie byť nejaké povinné subjekty. Ďakujem pekne, pani Rafalská otázka na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán komisár. V rámci vašich kompetencií zodpovedáte tiež za realizáciu viera sociálnych práv, práv, eh, sociálnych práv a jeden zo základných kameňov je zaistenie rovnakých príležitostí. E, technologický pokrok, civilizačný pokrok samozrejme vedie k tomu, e, tom, že existuje niečo ako digitálna exklúzia. Viac ako 30 dospelých e, nemajú digitálne základné vedomosti. No a veľká časť spoločnosti nemá vôbec prístup k digitálnym službám a je vylúčená z používania internetu a tým sa dostala na okraj spoločnosti. A už vôbec nehovoríme o hospodárskych príležitostiach, no a to sa týka hlavne starších spoluobčanov a ľudí s postihnutím. Spravíte niečo, preto aby ste sa obrátili na tieto skupiny, aby ste zaistili, že nebude tak veľa ľudí trpieť kvôli digitálnej exklúzii. Áno, ďakujem pekne. Čo sa týka eh, digitálnej exklúzie a tej priepasti, tak to je dôležitá súčasť našej agendy pre digitálnu transformáciu, pretože je jasné, že keď naše hospodárstvo a spoločnosť sa bude digitalizovať, tak ľudia potrebujú digitálne zručnosti a schopnosti a to je súčasťou eh, našej agendy pre zručnosti a schopnosti. Pretože to, aby ľudia dostali, aby sme ľudí pripravili na digitálnu éru, a tak potrebujú digitálne zručnosti. A je tu nedostatok, sú rôzne odhady a prieskumy, no, niekde okolo 30 e, našich obyvateľov nemá digitálne zručnosti na adekvátnej úrovni pre ich zamestnanie 10 Úplne nemajú vôbec žiadne digitálne zručnosti, takže eh, je tu v každom prípade obrovský rozdiel, eh, ktorý treba prekonať a chceme zajistiť úspešnú digitálnu transformáciu. Týka sa to hlavne našich eh, vzdelávacích systémov, ale týka sa to tiež celoživotného vzdelávania a školenie počas pracovného života. života. Na no, čo sa týka tej digitálnej priepasti, tak eh, rád by som zdôraznil ešte jednu obavu, ktorú máme na komisie, komisii, a to, je, to sú pracovné podmienky zamestnancov v digitálnom hospodárstve, hlavne keď hovoríme o platformovom hospodárstve, Európska komisia bude konať aj v tejto veci. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Doplňujúca otázka na jednu minútu. Vážený pán komisár, hovorili sme o tom, že prístup k digitalizácii treba zlepšiť. Lepšie porozumenie, ale mne ide o to, aby sme sa aj prispôsobili tej neustále sa meniacej skutočnosti, aby sme urobili niečo proti vylúčeniu a exklúzii. Týka sa to tiež prístupu na pracovný trh, kde digitálne vedomosti sú nevyhnutné a potrebné a ľudia, ktorí nevedia udržať krok, sú vylúčení z pracovného trhu. No a čo sa týka otázky exklúzie, tak by som v tomto kontexte chcel povedať, že je to úzko spojené s otázkou schopnosti, zručnosti a vedomosti, prečo ľudia sú potenciálne vylúčení z pracovného trhu, pretože nemajú digitálne schopnosti a zručnosti na to, aby boli súčasťou pracovného trhu. No a tým sa dostávame späť k otázke našich schopností a zručností a v tomto kontexte dostane sa to tiež, dostane sa tiež našej záruke pre mládež, kde jedna z ciest je, ak mladí ľudia nie sú ani zamestnaní, ani nie sú v vzdelávacom systéme, tak štát je potrebný. Štát im musí zaistiť buď vo vzdelávanie, pretože v prípade mladých ľudí tie dopady sú ešte horšie na zbytok pracovného života. Ďakujem pekne. Pán Zdechovský, vaša otázka. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár v súvislosti so sociálnym pilierom sa často hovorí o cieli férového, fungujúcového a bezbariérového európskeho pracovného trhu, ktorý má občanom zaistiť nové a účinnejšie pravidlá, aké nové špecifické legislatívne alebo nelegislatívne iniciatívy v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí plánujete presadiť v spolupráci s komisárom Schmidtom, v akom časovom horizonte? A druhá otázka, ako zaistíte, že právo na spravodlivú mzdu a zdravotnú starostlivosť v súčasnej modernej, modernom európskom hospodárstve budú mať rovnakú prioritu ako ambiciozne hospodárske ciele. Ďakujem pekne za túto vašu otázku. Najskôr by som rád pripomenul, že som mal na starosti aj prípravné kroky v rámci Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý bol spustený v roku 2017 a v súčasnosti pracujeme na akčnom pláne eh, na plnenie tohto piliera, pretože to praktické plnenie sa už pomaly dostáva do praxe, aj keď nie je celkom rovnomerné v členských štátoch a v jednotlivých politických oblastiach. ak teda budem potvrdený vo funkcii, budem sa venovať aj akčnému plánu pre sociálny pilier. Uvediem aj konkrétne návrhy, ktoré sa chystajú. Niektoré z nich som už spomenula, napríklad právna iniciatíva pre spravodlivé a minimálne mzdy. To je v prvých 100 dňoch mandátu. Ďalej Európska záruka pre deti, ďalej posunenie záruky pre mládež, ďalej systém e, opätovného poistenia pred nezamestnanosť. To je v rámci kontextu viezročného finančného rámca. Ďalej aktuálna, aktualizovaná agenda zručností, ďalej je zlepšené podmienky pre pracovníkov na platformách a tiež Európska rodová stratégia a opatrenia na presadenie záväznej transparentnosti v odmeňovaní. Toto všetko musí byť sprevádzané aj našom prácou v kontexte európskeho semestra, teda chceme zlepšiť plnenie na národnej úrovni a tiež to musí z ruka v ruke aj s dostatočným finančným krytím v rámci ďalšieho viacročného finančného rámca. Tam sa najmä viac ako miliarda eur pre nový Európsky sociálny fond plus. Ďakujem. Doplnková otázka? Ďakujem za odpoveď. Moja druhá otázka sa týka najzraniteľnejšej skupiny a síce ľudia v dôchodkovom veku. Jedna vec je, že mnoho ľudí na jednotnom európskom trhu pracuje v iných členských štátoch. Mne sa dostáva do rúk množstvo prípadov, v ktorých výmena medzi jednotlivými krajinami a orgánmi je na, ďalej na tak zlej úrovni, že mnoho dôchodcov je v dlhovej pasci práve preto, že im až po dvoch rokoch, dajme tomu priznať dôchodok od času, keď požiadali o dôchodok. Preto sa chcem opýtať, ako chcete tento problém riešiť a či máte v pláne urychliť tak informácií medzi členskými krajinami, napríklad plánujete väčšiu podporu elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení a tiež aký je stav súčasnej prípravy tejto legislatívy. Ďakujem. Keď sa venujeme otázkam dôchodkov a dôchodkových práv, zameriavame sa na prenositeľnosť dôchodkov v cezraničných situáciách. A toto je v princípe právo, ktoré by malo byť k dispozícii mobilným pracovníkom a pracujeme na tom, aby sme zlepšili praktické podmienky, aby sme hľadali možnosti zakročenia aj zo strany Európskeho orgánu práce. Najskôr totiž ide o mobilných pracovníkov, a potom to budú dôchodcovia, ktorí budú mať narokovateľné práva z viacerých členských štátov, taktiež ide o výmenu informácií o sociálnom zabezpečení členských štátov. Ale v tomto volebnom období sme prejednávali tiež iniciatívu Európskeho čísla sociálneho zabezpečenia, čo by uľahčilo výmenu informácií. Pán Kovažík. Ďakujem pekne, eh, vážený pán dezignovaný podpredseda komisie. Ja by som sa rád vrátil k otázke malých stredných podnikov. Uh, Spomenuli ste to na úvod. Správne si uviedli, že malé stredné podniky sú významnou súčasťou európskej ekonomiky. Ich viac ako 20 miliónov zamestnávajú zhruba dve tretiny európskej pracovnej sily. Teda do istej miery ekonomika, ktorá pracuje pre malé stredné podniky, vlastne pracuje pre ľudí. A v tomto smere teda ste v ideálnej pozícii. Mali by ste mať na starosti na základe poverovacieho eh, listu a je stratégiu pre malé stredné podniky. Už ste spomenuli, že jeden z faktorov tejto stratégie bude nový fond. Chcem sa opýtať, či by ste mohli uviezť nejaké ďalšie e, príklady, na čo chcete postaviť svoju stratégiu pre malé a stredné podniky, najmä čo sa týka prístupu k financovaniu pre malé a stredné podniky na cestraničnej úrovni, ale aj na európskej úrovni. Ďakujem. Yeah, uh, thank you uh, very much for this uh, uh, question. Uh, uh, indeed, uh, together with Spoločne s kolegyňou Margaret Vestager budeme koordinovať túto prácu spolu s ostatnými komisármi, ktorí sa venujú stratégii pre malé stredné podniky. Je to široká stratégia, pokrýva rôzne aspekty. Dostupnosť financovania je len jedným z týchto aspektov. Chceme tiež pomôcť malým a stredným podnikom vysporiadať sa s ekologickou transformáciou našej ekonomiky. Tiež sa chceme zamerať na administratívnu záťaž, princíp proporčnosti, ale eh, osobitne čo sa týka prístupu k financovaniu pre malé stredné podniky, už sú isté iniciatívy, ktoré sa rozvinuli aj v priebehu tohto volebného obdobia, napríklad rozšírenie rozsahu platnosti faktora na podporu malých stredných podnikov na všetky malé stredné podniky. Ďalej e, Únia kapitálových trhov. To, aby sa zlepšil e, prístup malých stredných podnikov k kapitálovým možnostiam, aby sa dostali aj na tie veľkoobchodné kapitálové trhy. Teda celkovo komisia chce vytvoriť osobitný fond fond pardon, na podporu IPO malých stredných podnikov, a ak sa chcú dostať na burzu. Napríklad, eh, ako som už povedala, zlepšenie podmienok prístupu k financovaniu, tiež eh, prístup k regulovaným kapitálovým trhom. Doplnková otázka. Ďakujem za odpoveď. Moja doplnková otázka sa bude týkať boja proti praniu špinových peňazí. Už e, sme to otvorili ako tému, ale prosím, vyjadrite sa nad rámec svojho poverovacieho listu a písomnej odpovede. Mohli by ste nám poskytnúť podrobnejšie informácie o tom, aké konkrétne funkcie dohľadu by ste chceli prevzať na úrovni EÚ, čo sa týka boja proti praniu špinových peňazí. Chcel by som sa opýtať konkrétne, ako komisia bude fungovať tejto veci po tom, čo sa presunuli kompetencie z DG Justice na úroveň vášho oddelenia. Mohli by ste nám priblížiť, ako presne sa chcete s touto témou popasovať vo svojom oddelení a tiež ako chcete zlepšiť výmenu informácií, čo je teda jedna oblasť, ktorá zatiaľ pokrivkáva. Ďakujem. Čo sa týka osobitných dohľadných úloh, ktoré sa majú presunúť na úroveň EÚ, už sme preukázali istý pokrok v rámci revízie Európskeho dohľadného orgánu. Teda na jednej strane je to orgán, ktorý pôsobí z európskej úrovne, teda Európsky bankový orgán a požaduje kroky od národných kompetentných orgánov. A v prípade, e, že národný orgán nezakročí, môže sa prijať rozhodnutie priamo z európskej úrovne, ktoré sa stiahuje na účastníka trhu. Tieto právomoci teda e, Európsky bankový orgán už získal, ale vstúpia do platnosti, ak sa nemýlim, od roku 2021. Vidíme, že je tu priestor pre väčšiu koordináciu, hľadiska výmeny informácií, ďalej výmena osvedčených postupov, ale v prípade neochoty spolupracovať je treba tiež vytvoriť možnosť, aby bankový orgán z Európskej úrovne zasiahol priamo. Pán Radačovský, minúta na otázku. Vážený pán Dobrovský, Dobrovský, mali a strední podnikatelia v Európskej únii, a teda aj v mojej vlasti na Slovensku, vytvárajú dve tretiny pracovných miest. Mr. Radačovský, maybe you could turn on your microphone. Mohli by ste si zapnúť, prosím, mikrofón, pán Radačovský. Vážený pán Dobrovský, malí a strední podnikatelia v Európskej únii, a teda aj v mojej vlasti na Slovensku, vytvárajú dve tretiny pracovných miest. Je zrejme, že prípadný Brexit, ak nastane, sa určite dotkne trhu aj podnikania, a teda malých a stredných podnikateľov. And now question. A teraz otázka. Čo pre malých a stredných podnikateľov ako budúci možný výkonný podpredseda pre hospodárstvo fungujúce v prospech ľudí v prípade Brexitu ste pripravení zo svojej pozície urobiť, ale aj čo ste pripravení urobiť pre zlepšenie malého a stredného podnikania v prípade, že by k Brexitu nedošlo. Tvrdím, že malí a strední podnikatelia sú najviac zraniteľní a je potrebné ich v Európskej únii chrániť a podporovať ich viac ako doposiaľ. Týka sa to predovšetkým malých krajín, ako je Lotyšsko, Estonsko, Slovinsko aj Slovensko. Čo hodláte v tomto smere urobiť? Mám na mysli, ako sa dá zlepšiť legislatívne lepší prístup ku kapitálu pre malých a stredných podnikateľov, respektíve pre malé a stredné podniky. You will only have 30 seconds for a follow-up question. Budete mať len pol minúty na doplnkovú otázku. Ďakujem. Malé a stredné podniky najskôr v kontexte Brexitu. To bola prvá časť otázky. Isté, že Brexit mm, bude hospodársky rušivým faktorom, najmä ak k nemu dôjde bez dohody. E, za komisiu sme už naznačili, že sme ochotní podporiť krajiny a regióny, ktoré budú najviac zasiahnuté takýmto vývojom situácie, ak by k nej došlo. A tiež sme sprístupnili už teraz finančné nástroje, aby sme podporili krajiny, ktorých sa to týka, tiež regióny najviac zasiahnuté. E, isté, že je to tiež možnosť využiť kohezné štrukturálne fondy, najmä ako ste uviedli v kontexte malých e, kohezných krajín. To by sme museli vyhodnotiť, či bude potrebné prispôsobiť e, náš program financovania aby sme sa vysporiadali s tými rizikami, problémami, ktoré budú vyplývať z Brexitu, najmä v prípade, že dôjde k Brexitu bez dohody. Ale podľa mňa si to vyžaduje širšie úsilie v kontexte podnikateľského prostredia, proporčnosti, e, regulácie a toto všetko bude súčasťou našej stratégie pre malé a stredné podniky, na čo budeme pracovať v priebehu e, tohto obdobia. Čo sa týka prístupnosti financovania, to sme už prejednali Mm, ale najmä v kontexte krajín, ktoré ste spomenuli, to by som rád uviedol, že sa tiež musia rozvíjať regionálne kapitálové trhy. V tomto mandáte, dajme tomu, sme podporili vytvorenie pan baltského kapitálového trhu a tiež sme ochotní e, pracovať na úrovni iných menších krajín v snahe podporiť e, vývoj ich kapitálových trhov a tiež regionálnych kapitálových trhov. Pol minúty na doplnkovú otázku. cti, pán Dobrovský, že ste bol premiérom v čase, keď vaša Air Baltic bola v strate 120 miliónov, pri tržbách 350 miliónov eur a v súčasnosti patrí národný letecký prepravca pobaltskej krajiny medzi najlepších zamestnávateľov. Hovorím to ani nie tak kvôli vám, ale kvôli tomu, že na tomto projekte oddlženia sa podielal rodák z môjho mesta, rodák môjho mesta, nechcem ho teda menovať, Martin Sedlacký, alebo ho pomenuje Martin Sedlacký. Ja som na to ako Slovak hrdý a by tiež by v tomto parlamente bolo viac ľudí zo Slovenska, z východného Slovenska. Ďakujem. Chcel som ešte položiť otázku, aký je váš názor na That's it, Mr. Radačovský. Thank you. The question is something with a question mark in the end. Otázka sa končí otáznikom. The next one is Mr. Belka. Please, your question one. Pán Belka, nech sa páči, máte minútu na otázku. Vážny pán podpredseda, už sme sa e, venovali paktu stability a rastu. Chcel by som e, sa však k tejto téme vrátiť. Najmä čo sa týka flexibilizácie paktu stability a rastu. Bez dostatočnej flexibilizácie totiž diskusie o sociálnom pilieri, o udržateľnom financovaní sú minimálne v prípade niektorých krajín eh, veľmi zložité, ak nie úplne nemožné. Chcem sa teda opýtať, kde sú vaše hranice, eh, čo sa týka flexibilizácie, paktu stability a rastu, mm, lebo možno sa to posúva, možno žiadne hranice neexistujú žiadne červené línie. Myslím, že vo všeobecnosti môžeme povedať, že v Európe by sme sa mali vyhnúť e, príliš e, červeným líniám a snažiť sa skôr o kompromis. Takto únia funguje. Ale čo sa týka konkrétne vašej otázky o pakte stability a rastu, náš prístup e, teraz sa zameriava na to, aby sme využili o mnoho viac flexibilitu v rámci Paktu stability rastu. A tiež sme popísali náš prístup aj vo známení, ktorý, ktoré sme zverejnili začiatkom roka 2015, kde sme eh, eh, načrtli, dajme tomu doložku o investíciách, o štrukturálnych reformách, eh, tak aby krajiny mohli efektívnejšie podporovať investície a štrukturálne reformy. A už sme naznačili, že budeme pokračovať v tomto prístupe v rámci flexibilného využívania paktu stability a rastu, ale zároveň chcem pripomenúť, že pak a rastu zahrňa teda dva pojmy, e, stabilitu a rast. Musíme teda zohľadniť aj finančnú stabilitu v členských štátoch, fiskálnu stabilitu, taktiež udržateľnosť verejných financií. Toto všetko musíme vyvážiť. A preto, ako viete, sa snažíme eh, radiť krajinám, aby v dobrých silných ekonomických časoch, aby znižovali predný dlh, aby mali lepší manevrovací priestor, eh, keď dôjde k hospodárskému úpadku. Preto sme presadzovali diferencovaný prístup k fiskálnej politike. Eh, vyzvali sme krajiny, aby E, podporili ekonomiku, investície v dobrých časoch a tiež sme vyzvali krajiny, ktoré sú vysoko zadlžené, aby sa snažili e, za každú cenu dlh znižovať. Doplnková otázka? Teda e, červené línie nemáte, ale snažíte sa o kompromis skôr. Dobre. Ako, aby ste vyvrátili tvrdenia, že flexibilizácia paktu stability rastu môže spôsobiť vznik morálneho rizika a dokonca e, transferovú úniu. Čo by ste na to povedali ako komisár, ako podpredseda komisie? Ako som už načrtol, musíme vyvážiť tieto dva faktory, pretože spoločné pravidlá okrem iného slúžia na to, aby sme budovali dôveru. A na základe toho potom môžeme konať spoločne ako únia. Ak sa teda dohodneme na spoločných pravidlách, je dôležité, aby krajiny tieto pravidla dodržiavali. Týmto spôsobom sa vlastne vyhneme vzniku morálneho rizika. Čo sa týka ďalších krokov do budúcna, ako ste už spomenuli, budeme pracovať na správe Európskej fiskálnej rady, kde sa e, navrhuje e, súbor zjednodušení v rámci paktu stability rastu, tak aby sa tieto pravidlá jednoduchšie dodržiavali, aby sa tiež ľahšie prezentovali verejnosti. V súčasnosti totiž pravidlá sú príliš zložité. Pán Levandovský. Commissioner designate Vážený pán dezignovaný komisár, moja otázka sa týka vašich predchádzajúcich skúseností eh, v role premiéra Lotyšska, kde ste eh, krajinu vyviedli z vážnej ekonomickej krízy a podarilo sa vám to, za čo vám môžem len poblahoželať. Eh, išlo však najmä o implementáciu hlbokých reforiem, ktoré boli pomerne nepopulárne, ale vedeli ste, že to je v prospech krajiny a neurobili ste to len kvôli e, tlaku zvonka. Čiže vo svetle tohto, tejto skúsenosti, ako vnímate nový e, program podpory reforiem, ktorý mm, nesúvisí len s technickou pomocou, ale s finančnou pomocou krajinám, ktoré neimplementujú to, čo by mali v zmysle ekonomického semestra, pretože tu mm, akoby platíme tým, ktorí nerobia to, čo majú doma. Nie je to troška morálne hazardovanie s e, týmto nástrojom? Ďakujem vám za túto otázku týkajúcu sa programu podpory reforiem, e, na ktorého koncipovaní som sa sám osobne podielal, takže vám viem tú základnú myšlienku vysvetliť. V prvom rade, e, myšlienka je taká, že ten program je k dispozícii všetkým krajinám. Nie len tým, ktorí implementujú či neimplementujú štruktúrne reformy. A mm, myšlienka je taká, že podporujeme tieto štruktúrne reformy finančnými stimulmi. V súčasnosti však e, treba povedať, že sa práca, že sa náhla troška vyvíja a využívame ju ako základ pre určitý rozpočtový nástroj eurozóny pre schopnosť a konvergenciu, ktorý by mal financovať štruktúrne reformné balíky v krajinách eurozóny na dobrovoľnej, a, na, a na dobrovoľnej báze aj v tretich krajinách. Cieľom je nájsť rovnováhu medzi krajinami eurozóny a krajinami z mimo eurozóny, kde eh, hlavný element eh, reformného programu Program podpory reforiem e, bol k dispozícii len niektorým, takže teraz chceme podporovať štruktúrne reformy vo všetkých krajinách a nie len napríklad prostredníctvom odporúčaní špecifických pre krajinu, ale chceme zaviesť špecifický finančný stimul na podporu reform. A cieľ je, myšlienka nie je nová, tá, tu vlastne už dlho prebiehajú diskusie o tzv. zmluvných podmienkach a možno určitá inšpirácia pre tento reformný program e, plyne z týchto diskusí. Ďakujem. Doplňujúca otázka, prosím. E, chcem sa spýtať na nástroje e, zamerané na eurozónu. Tu bol oznámený rozpočet pre, pre eurozónu 55, nie viac ako 55 miliard na 5 rokov. To je pomerne symbolický nástroj a málo zmysluplný nástroj na e, podporu eurozóny, nemyslíte? No, ako iste viete, my sme navrhli dva návrhy. Jeden je program podpory reforiem, na ktorého základe teraz hovoríme o rozpočtovom nástroji pre e, konvergenciu a konkurencieschopnosť a v závislosti od e, alokácie prostriedkov, tu hovoríme o prostriedkoch, aspoň v zmysle návrhu komisie, medzi 50, 15 a 17 miliardami eur na 7 rokov. Čiže áno, môžeme si povedať, že je to asi obmedzený počet, obmedzené množstvo prostriedkov, ale vidíme to ako začiatok, e, pretože um, konečne niečo praktické na stole po tých dlhých diskusiách. A potom je to praktický návrh týkajúci sa stabilizovania. Pripravili sme konkrétny návrh k Európskej stabilizačnej funkcii. Je to nástroj založený na grantoch, eh, kde sa pokrývajú um, úroky, pôžičky a kapacita uh, úverová je zhruba 70 miliard eur, takže vidíme určitú synergiu s, so systémom uh, zabezpečenia sociálnych dávok. Ďakujem, pán Vilumsen, jedna minúta. Ja budem hovoriť po dánske, hovorí rečník. Pán Dombrovský s, eh, ako výkonný podpredseda pre tzv. ekonomiku, ktorá funguje pre ľudí, budete stále mať na starosti európsky boj proti daňovým eh, daňovým rajom. A boj proti daňovým rajom je možno jednou z najväčších víziev našich čas a potrebujeme naozaj naliehavo konať. Dnes viac ako 100 miliónov v Európskej únii žije e, pod hranicou chudoby alebo na nej a zároveň vidíme, že nadnárodné spoločnosti ukrývajú miliardy e, cez daňové raja, v daňových rajoch a tieto peniaze mohli niečo užitočné urobiť pre týchto najodkázanejších a ako ste povedali celkom trefne, hoci išlo o citát sociálna spravodlivosť je založená na daňovej spravodlivosti. Takže sa chcem spýtať, kedy vytvoriť skutočný európsky blacklist všetkých daňových rajov. V prvom rade, aby sme zabránili tej absurdnej praxi e, ne, alebo nezaraďovania európskych daňových rajov ako Luxemburg na tento zoznam a po druhé sivý zoznam, ktorý by znamenal, že evidentné e, daňové raje, ako je Panama alebo Jersey, sa vyhnú tomu, že sa dostanú na ten zoznam. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Odpoveda komisár. Um, daňová spravodlivosť a boj proti vyhýbaniu sa daní a daňovým podvodom budú pokračovať, budú aj naďalej v ďalšej komisii e, veľkou prioritou. Pokiaľ ide špecificky o nejaký čierny, čiernu listinu daňových rajov Európskej únie, my sme ju zostavili na základe troch kritérií transparentnosti, súladu mm, s pravidlami proti presúvaniu daného základu a existujúcich e, škodlivých daňových postupov. Čiže v súčasnosti máme 16 e, krajín na tomto zozname, ďalších 34 je na, tzv. na tzv. sivom zozname. A my sa domnievame, že tento zoznam bol relatívne úspešný. Nie len o to, že sa krajina dostala na zoznam, ale o to, že sa presadili určité zmeny v dialogu s týmito krajinami. A práve na základe tohto, tejto listiny sme zmenili viac ako 100 e, škodlivých daňových režimov na svete. Dosiahli sme teda ich zmenu. A e, tento zoznam e, samozrejme je dynamický, takže naše daňové prostredia a naša legislatíva sa vyvíjajú a takisto sa menia kritéria, takže my Kritéria sa napríklad sprísňujú, začali sme s dvomi kritériami daňovej transparentnosti a e, vypracúvame nové, ale je pravda, že e, je problém s uplatňovaním štandardov rovnako VEU aj mimo nej a VEU by sme mali dokonca asi uplatňovať ešte prísnejšie štandardy a v zmysle usmernení OECD proti presúvaniu zisku alebo daňového základu sa snažíme um, realizovať tieto odporúčania, ale chcem pripomenúť uh, náš návrh na uh, konsolidovaný uh, základ dane z príjmov právnických osôb. Ďakujem veľmi pekne. Pán Vilumsen, máte doplňujúcu otázku? Áno, ďakujem pe- pekne, pán Dombrovský. Ja tu mám článok agentúry Reuters, kde sa hovorí, že Švajčiarsko a Spojené arabské emiráty e, koncom tohto týždňa budú e, vylúčené, alebo teda vyčerknuté z e, zoznamu daňových rajov aj z černého, aj zo sivého zoznamu. Ale prepáčte, ale vy ako koordinujúci podpredseda komisie sa naozaj domnievate, že Švajčiarsko, Dubaj a Abu Dhabi už nie sú daňovými rajmi? Je to správne, že tieto krajiny sa vypustia z tohto zoznamu Európskej únie daňových rajov, alebo, to, alebo je to len nejaký zlý žart, ktorý koluje európskymi médiami? No, v prvom rade, ako viete, schvalovanie tohto zoznamu je vec, ktorá prináleží rade a na oktobrovom ekofine prebehne diskusia o e, vylúčovaní krajín, ktoré sú na týchto zoznamoch a ja vám neviem povedať, aké rozhodnutie Rada ECOFIN schváli, ale z pohľadu komisie uplatňujeme veľmi jasne našu metodiku na všetky krajiny rovnako a dúfame, že to bude kvalitné východisko pre eh, rozhodovanie zástupcov členských štátov na Rade. Ďakujem veľmi pekne. Pán eh, Laroturu, vaša otázka? bonjour. Vos réponses sur le pilier social... Dobrý deň, pán eh, Dobrovský. No, e tým roky sú veľmi, eh, veľmi eh, nejednoznačné. Vy ste hovorili, 40 výdavkov eh, sú sociálne, ale pre Portugalsko odporúčanie bolo nezvyšovať minimálnu mzdy a vláda urobila presný opak a dobre to funguje. A, takže prvá otázka. Pripravíte legislatívny návrh na posilnenie skutočne sociálneho dialogu a konkrétne prístup k informáciám Druhá vec, eh, financovanie ekologické zelenej dohody, len o tom hovoril eh, eh, Nikolás Stern, povedal, že keď chceme zvýťaziť nad zmenami klímy a chceme vytvoriť pracovné zmeny, treba treba investovať 30 miliard eur. Mm, všetko no a čo sa týka pre klímu. Vy hovoríte, že aby sa to e, zdvojnásobnili investície, a to by bolo na no, 15 miliárd, viac každý rok 15 miliárd, možno z nejakého iného rozpočtu. To nie je seriózne, to nie je e, dostatočne na to, aby sme e, úspeli v boji proti klimatickým zmenám. Moja otázka je veľmi jednoduchá. Pán Domrovský sa pred parlamentom môžete sa zaviazať, že pre boj proti klimatickým zmenám vyčleníte eh, v rozpočte nové, eh, nové rozpočtové prostriedky? Ďakujem pekne. Uh, well, uh, first on the, uh, tak v prvom rade k tej vašej otázke implementácie sociálneho piliera a sociálneho rozmeru v európskom semestri. Vy špecificky kladete otázku týkajúcu sa minimálnych miest, tak sa nemýlim. Tento rok v európskom semestri sme mali 5 eh, krajín, kde sa riešila otázka eh, priamo súvisiaca s minimálnymi mzdami a eh, veľmi úzko sme spolupracovali s členskými štátmi aj pri príprave našich odporúčaní. Takže snažili sme sa zmapovať, aké problémy sú a Kladli sme veľký dôraz na znižovanie príjmovej nerovnosti, kde tak minimálne mzdy alebo podpora príjmov zohrávajú dôležitý, dôležitú úlohu a v tomto budeme pokračovať. A pokiaľ ide o investičnú potrebu, potrebu investícií, tá sa samozrejme líši, ale Hm, komisia sa snaží e, v záujme e, dodržania našich parížských záväzkov vyčleniť 180 až 200 miliard eur ročne do roku 2030 na túto e, problematiku. Samozrejme, smerovanie k klimatickej neutralite je ambicioznejší cieľ a bude vyžadovať vyššie, investičné, vyššiu, vyššie investícia. Pokiaľ ide o premenu EIB na klimatickú banku, hm, čo najrýchlejšie zmeniť súčasný cieľ 20 investícií na 50 investície do ekológie je prvý krok, prvý cieľ. Diskutujeme s EIB a chceme, aby sme tento cieľ dosiahli čo najskôr, ale potrebujeme e, mať aj žiadateľov, teda projekty, do ktorých možno investovať a a pokiaľ ide o tie odhady, vy ste spomenuli 15 50 miliard eur e, ročne. My to vieme vypákovať tak, že dve tretiny prichádzajú od projektových partnerov, čiže keď hovoríme o desiatich rokoch, tak sa dostávame na 450 miliard eur. 50 sekúnd na doplňujúcu otázku, keďže vaša prvá otázka presiahla čas. Oui, prenons les choses autre. Áno, pekne pozrieme to inak. Európska centrálna banka 240 miliard dôvodí. Prečo eh, týchto 240 miliard nejde na klímu a eh, životné prostredie? Stačil jeden minulosti jeden týždeň eh, na to, aby banky mali miliardy, prístup miliardám z centrálnych bank. Prečo? Ako teda môžeme, ako môžeme zabezpečiť pracovné miesta, je zatepliť budovy. A takže otázka, no alebo nie, či tých 240 miliard pôjde do, do všeobecne prospešných cieľov do vytvárania pracovných miest, boja proti klimatickým zmenám? Áno alebo nie? Jednoduchá otázka. Well, uh, there, uh, uh, need, tak tam budem musieť uh, požiadať nejaké doplňujúce informácie. Vy sa pýtate na distribúciu alebo teda rozdelenie zisku ECB, alebo na čo presne ste sa... Prepačte, ale možno mi niečo uniklo, možno som to ale nepochopil. Mario, Mario Draghi vient d'annoncer... Mario Draghi oznámil, že odpustí kvantový easing 240 miliárd. No a, a prepačte, mali ste čas. E no, pokiaľ ide o ECB, tak ja v prvom rade musím rešpektovať, e, komisia musí rešpektovať nezávislosť ECB, čiže my e, nechceme ECB hovoriť, čo má robiť, z hľadiska rozhodnutia Montriposi, ale pokiaľ, ak tomu správne rozumiem, Christine Lagarde bude predsedničko, bude výkonná rejiteľko ECB a ona už hovorila o tomto greeningu, o zeleňovaní a o tom, kam investície ECB pôjdu v kontexte kvantitatívneho easingu, ale e, znova nie je na komisii, aby e, nezávisle Európskej centrálnej banke hovorila, čo má robiť. E, ďakujem pani Jakeliunas, pán Jakeliunas, e, vaša otázka. E, pán Dombrovský, chcem vám poďakovať a poblahoželať k výsledkom vašej práce počas lotyšskej krízy, ale aj e, k tomu, čo ste odviedli v komisii. Váš pracovný popis ekonomika, ktorá funguje pre ľudí, naznačuje, že tu chceme mať systém, aj daňový systém, aj finančný systém, ktorý bude fungovať, ktorý bude pre ľudia. Ja chcem povedať, že toto je možno ešte horšia výzva než e, tá predchádzajúca. Váš návrh e, smernice o úverových službách, nákupe e, úverov a kreditných zárukách sa zabezpečuje do istej miery na lep- lepší prístup k investíciám, ale vyvoláva obavy z ochrany, teda z porušovania pravidel na ochrany spotrebiteľov vzhľadom k tomu, že súčasná smernica o o hypotékach eh, sa neplánuje aktualizovať. Hypotéky sú však veľmi dôležitá súčasť eh, finančného systému a možno by ste eh, na, mohli navrhnúť odčleniť hypotéky od sekundárneho trhu alebo navrhujete nejaké iné štruktúrne na, štruktúrnu úpravu. No áno, odpoveda komisár. Návrh, o ktorom vy hovoríte, je v kontexte nášho akčného plánu, ktorého cieľom je znížiť objem e, zlých úverov, e, teda zmenšiť objem zlých úverov v našom bankovom systéme tak, aby banky požičiavali peniaze do reálnej ekonomiky, kde tie peniaze budú odvádzať prácu. Jeden z, mož- jeden z návrhov, ktoré skúmame, sú práve sekundárne trhy um, zlých e, úverov, ktoré nie sú obmedzené len na hypotéky, ale um, Zatiaľ sa to javí pomerne jasne. Predaj úverov na sekundárnom trhu by nemal znižovať e, ochranu e, vypožičiavateľa. Takže to je bez ohľadu na to, či to požičkou je hypotéka alebo, e, alebo bežný úver a tam budeme musieť samozrejme upraviť obe smernice, ak sa toto presadí, ale my e, samozrejme úzko spolupracujeme s členskými štátmi, kde je veľký podiel zlých úverov v obehu alebo v systéme a snažíme sa hľadať e, možnosti, ako vypožičovateľia môžu byť chránení, keď sa e, veriteľia snažia znižovať riziko. Viacero krajín už zaviedlo špecifické systémy na podporu zraniteľných vypožičavateľov a je to prístup, ktorý určite podporujeme. Chceme samozrejme, aby sa uplatnil vyváženým a proporcionálnym spôsobom, ale tiež je dôležité zabezpečiť, aby vypožičovateľia e, neboli preťažení tými úvermi, to znamená to posudzovanie e, bonity klienta alebo žiadateľa o úver alebo hypotéku, to musí byť dostatočne dobre nastavené a to je takisto vec, ktorú chceme, e, ktorú chceme riešiť. Ďakujem veľmi pekne, máte 50 sekúnd na doplňujúcu otázku. No dobre, eh, hovorí eh, pán Jakilinas, keďže máte veľmi jasné úmysly ohľadom bankovej únie a ohľadom vybudovania únie kapitálových trhov, predpokladám, že aj legislatíva o ochrane spotrebiteľov do toho bude nejakým spôsobom zapojená, ale chcem uviesť príklad. Aspekt ochrany spotrebiteľov vo finančných službách bol skúmaný v roku 2000 2014. To inicioval parlament prostredníctvom vlastne svojich výborov a e, riešilo sa to formou štúdia. Tam sa napríklad zistilo, že finančná gramotnosť a poskytovanie informácií spotrebiteľom sú síce veľmi dôležité elementy na ochranu spotrebiteľov, ale preventívne a systematické opatrenia na ochranu spotrebiteľov sú tiež potrebné. A druhý príklad je britský príklad, kde e, v Británii existuje úrad pre finančný E, finančné správanie sa, ktoré, ktorý poskytuje informácie e, spotrebiteľom. Myslíte si, že by Európska inštitácia na ochranu spotrebiteľov vo finančných službách mohla e, nejakým spôsobom byť vytvorená, aby sa, do, aby sa do, dokončilo budovanie tohto systému v Európe? Ja poviem jednu vetu, ktorú som chcel povedať o ochrane a pobrate úveru, že sme zaviedli tiež niektoré záruky v prípade že sú to úvery v cudzej mene, aby to boli tiež hm, tiež taká tá ochrana. A čo sa týka ochrany spotrebiteľa, tak úplne súhlasím. A to je jeden z modelov, e, ktorý e, sme brali do úvahy v kontexte revízie Európskeho dozorného orgánu, ten tzv. model Twin Peaks, že jedna, jeden orgán by e, sledoval ochranu spotrebiteľa, finančné správanie a eh, je potenciálnym otázkam, takže toto však nebolo eh, podporené, takže máme súčasný systém, no a my sa snažíme nájsť eh, spôsoby posilnenie ochrany spotrebiteľa, vrátanie informácií cestou našich obchodných alebo našeho akčného plánu pre malé obchodné e, služby pani Rafaela. Na jednu minútu, nech sa páči. Ja budem hovoriť po holandsky. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Dombrovskis a želám vám príjemné predpoludne. Silné hospodárstvo ide ruka v ruke s rovnakými šancami pre všetkých bez ohľadu na ich, e, e, na ich pozadie a ľudia alebo to situácia takto, takto momentálne nie je nastavená, komisia to je, my to vieme a v roku 2019 ešte stále napríklad ženy nemajú rovnaké príležitosti e, na budovanie kariéry ako muži a potom sú tu ľudia s chronickými ochoreniami a s obmedzeniami, ktorí takisto e, sú diskriminovaní, mladí majú zlý prístup na trh práce, sexuálne menšiny a etnické menšiny zase majú e, prístupe na trh práce prekažky podobe sexizmu a a rasovej diskriminácie a ak e, budeme mať hospodárstvo, kde nie každý bude mať prospech z toho rastu, tak e, tá spoločnosť nebude fungovať dobre. Aké sú vaše plány na to, aby aj tieto skupiny mali e, ľahký prístup na trh práce a akým spôsobom môžeme očakávať nejaké zúčtovanie? Uh, well, uh... Uh, this is uh, uh, exactly uh, one of the uh, principles of uh, European uh, pillar of uh, social toto je jeden z princípov Európskeho piliera sociálnych práv. Rovnosť príležitostí ako jeden z hlavných princípov a vyzýva to na aktivity a opatrenia zamerané na znevýhodnené skupiny. Takže z tohto hľadiska budeme naďalej podporovať adekvátny príjem, a lepší prístup k financovaniu pre tých, ktorí to potrebujú. No a tento rok 14 členských štátov dostalo odporúčania v kontexte Európskeho semestra o posilnení sociálnych zabezpečovacích sietí a zlepšenie prístupu k službám. No a tiež sme už financované zo štruktúrnych a fondov v ďalšom rozpočte EÚ tu ešte iné skupiny, rôzne skupiny, ktoré sú nedostatočne zastúpené. A jedna skupina sú ľudia s migračným pôvodom. Vidíme, že vzdelávanie, pracovný trh a sociálne výsledky a výstupy sú všeobecne horšie ako všeobecná populácia. A to je tak sociálny ako ekonomický problém pretože to oslabuje produktivitu týchto osôb. Takže ako súčasť našej migračnej stratégie pracujeme na úspešnej integrácii migrantov z hľadiska pracovného trhu, uznávania schopnosti, zručnosti, urychlenie prístupu na trh. To je len jeden príklad v každom prípade. Princíp eh, rovnakých príležitostí bude komisia ďalej prísne aplikovať. Ďakujem pekne. Doplňujúca otázka. Ďakujem za vašu odpoveď. Je veľmi dôležité, aby sme sa naozaj zamysleli nad špecifickými problémami špecifických skupín z, z pohľadu prístupu na pracovný trh, ktorá som spomenula ľudí s pracovným obmedzením a pracovná schopnosť tejto, alebo teda, pardon, zapojenie do pracovného trhu len 40 nezamestnanosť mladých 15 rozdiel medzi pohľavami 16 v odmeňovaní. Ja by som bola rada, aby ste nám poskytli konkrétnu informáciu, o tom, aký, náv, aký, aký prístup si predstavujete, že tieto čísla sa zlepšia počas vášho funkčného obdobia a že tieto konkrétne skupiny, že im umožníme e, ľahší prístup na trh. Vedeli by ste k tomuto poskytnúť informáciu? Uh, well, uh, you uh, uh mentioned... Uh... No, vy ste spomenuli niektoré skupiny, kde treba zlepšiť výsledky na pracovnom trhu, čo sa týka mládeže, tak chceme zlepšiť ochranu, ktorú im poistuje poistka pre záruka pre mládež. To je jedno z opatrení, ktoré predkladáme v kontexte nášho akčného plánu pre Európsky pilier sociálnych práv. Čo sa týka gender gap, tak budeme mať vlastnú stratégiu, ktorá sa bude zaoberať prístupom žien na pracovný trh a rovnako platovými rozdielmi ako viete, tak zvolená predsednička pripisuje veľký význam eh, rovnosti mužov a žien, takže toto bude veľká súčasť práce komisie, rovnako ďalšia podpora pomoc ľuďom s postihnutím, to je tiež eh, vec, ktorá bude vysoko medzi prioritami komisie pani Hübner, posledná rečnička, eh, vaša otázka na jednu minútu. Ďakujem pekne. Ja by som chcela povedať, pán predseda, toto vypočutie jasne ukazuje, že v reakcii na poslednú krízu sa urobilo už veľa. Samozrejme sú tu nejaké nedostatky, nejaké e, nedorobky a tiež mechanizmus na redukciu rizik ešte stále nefunguje. Vy ste o tom hovorili a my si vážime našu podeli sa s nami o detaily, no ale čo sa týka zlepšenia systému v porovnaní s minulými krízami, to je jedna dôležitá vec, budovanie odolných, odolného inštitucionálneho politického rámca, ktorý bol pripravený na budúcnosť, to je ďalšia vec. Takže moje, by som chcel požiadať, vy sa zhodneme na tom, kam máme smerovať, ale moja otázka znie, aké je vaše osobné hodnotenie toho, ako myslíte, že eurozóna je dobre pripravená na budúcnosť a na možné udalosti budúcnosti, ako to vidíte vy. No dobre, ďakujem pekne za túto otázku. Tak na jednej strane dá sa povedať, že eurozóna, naša hospodárska menová únia, je v každom prípade lepšie pripravená na budúce otrasy, tak ako to bolo pred predchádzajúcou krízou, pretože mnohé veci sa podarili. Máme európsky semester, náš cyklus hospodárskeho a fiskálneho, hospodárskeho fiskálneho riadenia, ako sme dnes hovorili. Máme Európsky mechanizmus stability na podporu krajín eurozóne v problémoch. Máme bankovú úniu, eh, jednotné pravidlá, mechanizmy, pretože minulá kríza začala ako finančná kríza v každom prípade, takže Európska centrálna banka použije, používa svoje nástroje monitorovacej politiky, vrátane ohlasovania pozrivých transakcií, takže sme pripravení lepšie, ale stále ešte treba urobiť veľa, stále treba ukončiť hospodárskou menovú úniu, potrebujeme fiskálne nástroje eurozóny, sme už hovorili, rozpočtové nástroje pre konkurencieschopnosť a e, konvergenciu, stabilizačnú funkciu. Potrebujeme finalizovať bankovú úniu, poistka pre fondy IDIS. No, potrebujeme dostať na ďalšiu úroveň úniu kapitálových trhov, takže ešte stále treba urobiť veľmi veľa a rovnako potrebujeme, aby členské štáty prijímali hospodárske politiky, ktoré poskytnú a posilnia eh, odolnosti hospodárstiev a ekonomiek. Stále sa dá však ešte veľa robiť a Európska komisia a ja sme pripravení a ochotní na tom pracovať. Pani Hybner ešte doplňujúca otázka. Ďakujem veľmi pekne a sa vrátim späť k Brexitu. Nie je to o povedal som liste, ale viem, že veľká časť odpovednosti za Brexit eh, spada do vašich kompetencií, takže ja dúfam, že ehm, Brexit bez dohody sa nezrealizuje, ale eh, riziko je veľké, takže čo myslíte, aký je stav Európskej únie, kontingentnosti a pripravenosti o finančných službách a mohli by ste povedať stručne tiež, ako vidíte pripravenosť samotného priemyslu podnikov No, čo sa týka Brexitu, tak samozrejme našim cieľom je predísť scenáru bez dohody, ale času je málo. A my sme prijali nutné hodnotenie spolu s ECB a európskymi dozornými orgánmi o pripravenosti finančného sektora. No a Dobre, taký, že potrebujeme nejaké opatrenia na zachovanie finančnej stability. Tie už sú prijaté. Takže posvetuje eh, cených papierov, dlhopisov, výnimky, spolupracujeme úzko s britskými orgánmi, aj s národnými kompetentnými orgánmi na to, aby sme zaistili, že eh, účastníci na trhu budú pripravení. Musím povedať, že už eh, prešlo veľa času od pôvodného termínu Brexitu, takže z tohto hľadiska priemysel mal viac času pripraviť sa a eh, mohol riešiť ešte nejaké menšie rizika. Dobre, ďakujem pekne. Dostali sme sa nakoniec z druhého kola. Takže by som veľmi rada poďakovala poslancom za ich otázky a dezignovanému komisárovi za jeho odpovede. Predtým, než ukončíme toto vypočutie, rada by som eh, dala slovo výkonnému podpredsedovi a dezignovanému komisárovi na 5 minút na jeho záverečný prejav. Nech sa páči, máte slovo. Vážené spolupredsedníčky, vážené poslankyne poslanci, v prvom rade vám ďakujem za túto, za toto bohaté vypočutie. Ak ma schválite, tak budem podpredsedom a komisárom pre hospodárstvo, ktoré pracuje pre ľudí. A to znamená postaviť ľudí do centra našich politík, aby sme zaistili nielen hospodársky rast, ale aby hospodársky rast bol udržateľný a inkluzívny. Ja budem spolupracovať a kolegami Eliza Ferrero pre kohéziu a reformy, Paolo Gentilioni pre hospodárstvo, Sylvie Goulart pre vnútorný trh, Phil Hogan pre obchod, Nikolás Šmita pre prácu a sociálne otázky, ako je s ďalšími dvoma eh, výkonnými podpredsedami Margaret Vestager a Francom Timmermansom. Budeme koordinovať svoju prácu, no a ako som už povedal na úvod, spolu sme silnejší a žiadny jeden členský štát nemôže sám čeliť výzvam, ktorým môžeme čeliť spoločne. Takže pracujme spoločne. Ešte raz teda ďakujem za toto vypočutie. Thank you. Thank you. Ďakujeme pekne, pán Dobrovskis, že ste odpovedali na otázky, za to, že ste špecifikovali vaše zámery o prehlbovanie hospodárskej menovej únie, pak to stability, um, kompletizovanie bankovej únie, dosahovanie uh, únie kapitálových trhov, daňová spravodlivosť, boj proti praniu špinavých peňazí, je tu skutočne veľa vecí, ktoré vyvolajú veľké obavy Broekon a európskych občanov, takže toto je skutočne veľká zodpovednosť pre nás všetkých. Ďakujem veľmi pekne a slovo teraz dávam uh, slovo Nikolsonovej. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Dobrovskej sa. Ďakujem vám všetkým, pretože ja mám za sebou ďalšie vypočutie dezignových komisárov a ja musím povedať, že vy ste boli veľmi disciplinovaní a tým tá naša práca, bola naša práca jednoduchšia a ja som eh, chcela pár pripomienok na záver, ale asi sa vzdávam, pretože všetci odchádzate, takže ďakujem veľmi pekne. A pán dezignovaný komisár, želám vám veľa šťastia.